Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, euh, si vous le voulez bien, nous allons euh, commencer nos, nos travaux de cet après-midi. Euh, vous voyez qu'à ma droite, euh, Panos est ici. Dobrý deň, prajem, kolegovia. Som rád, že vás tu všetkých vidím. Minulý týždeň eh, Vicky oznámil, že sa dostaví po tej svojej nehode, ale eh, chcem vám povedať, že ho naozaj dojali vaše prejavy sympatí, ktoré sme mu zasielali. Najmä si pamätám tú pohľadnicu s podpismi. No a z toho plyne poučenie, naozaj si treba dávať pozor, keď sme na ceste a keď človek ide na motorke, aj keď máme my právo, pravdu a ten druhý robí chybu, tak navrhujem, aby sme zahájili teraz schôdzu, keď už sme si to hlavné povedali. Prejdeme k eh, našim bodom. Má niekto nejaké pripomienky k eh, programu dňa? Pokiaľ nikto nemá pripomienky, považujem program za schválený. Chcel by som vám pripomenúť, že schôdza je aj priamo prenášaná na web streamingu Taktiež by som chcel povedať, že zápisnica z 27. apríla 2016 je taktiež k dispozícii a pokiaľ s ňou súhlasíte, môžeme ju považovať za schválenú. Pokiaľ súhlasíte s týmto všetkým výborne, môžeme začať. Povieme si niečo o trialógoch. Dám slovo Andrásovi Švábovi Myslím si, že to je jediný z týmu spravodajcov, tieňových spravodajcov, ktorý neustále ešte stále pracuje na tomto texte. Takže Andreas, prosím ťa, mohol by si nám povedať niečo o trialógu, ktorý sa týka e, zdravotníckých pomôcok na diagnostiku in vitro. Ďakujem, pán predseda. Takže urobím to veľmi rád, pretože tu máme Nora Bera, ktorá je poverenou spravod- ktorá bola e, spravodajkyňou poverenou a ja som to po nej prevzal. A teda som nasledovníkom našej francúzskej kolegyne a prebehne 10 e, trilógov, alebo prebehlo 10 trilógov, 10 e, stretnutí tieňových. No, takže netreba to podstate ma skutočne si to vyžaduje veľa času, tento spis. Je to časo veľmi e, náročné a taktiež som rád, že môžem hovoriť aj s tými spravodajcami tu vo výbore No a 25. mája spolu s radou a s komisiou sme dospeli k záveru v rámci trialógu. Prechod v súvislosti s zdravotníckými pomockami a technológiou in vitro, e, že v podstate prejdeme od smernice k nariadeniu, tak znamená, že sa nemenia rámcové podmienky legislatívy pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sa využívajú v súvislosti s technológiami in vitro a preto nie je prekvapením, že členské štáty a komisia, ako aj parlament, mali problémy sa zhodnúť na niektorých veciach. A kolega Rochford, vy viete ešte z minulého parlamentného obdobia, z rokovaní, že predovšetkým u vás vo Francúzsku bol problém s prsnými implantátmi, ktorý potom viedol k zmene legislatívy. No a tomto výbore už sme vtedy jasne povedali, že porušovanie zákona sa nemôže potom odobriť zavadením nových zákonov. Takže tí e, producenti alebo výrobcovia, e, ktorí vedome porušovali pravidlá, takže museli byť potom aj trestnoprávne stíhaní. A taktiež nám išlo o zlepšenie preskúmovacích mechanizmov aj na národnej úrovni, aby sme mohli obmedziť možnosti páchateľov uvádzať takéto nelegálne praktiky na trh. Takže si myslím, že môže byť spokojný, že sa nám podarilo zaručiť dohľad nad trhom alebo zlepšiť tento dohľad nad trhom v tejto oblasti v tom zmysle, že čo sa týka vysokorizikových výrobkov, tak tam sa zlepšili ustanovenia, podmienky. Avšak je treba povedať, že toto zlepšenie nastane len pokiaľ budú členské štáty spolupracovať na zlepšení dohľadu na trhu, tak ako to stanovuje európsky zákonodárca. Toto sa týka aj um, vlastne požiadaviek na e, príslušné miesta, ktoré musia, doru, ktoré musia zaručiť, že sú dodržiavané pravidlá. A dúfam, že úrady členských štátov potom sa e, si stanovia určité e, ťažiska v tejto oblasti, a, že tých 28 orgánov členských štátov, potom prispieje k vytvoreniu pridanej hodnoty, ktorá neexistovala ešte predtým, než prišiel ten spomínaný škandál. Ide nám taktiež o dodatočnú kontrolu vysokorizikových výrobkov, aby tam bol, bola zlepšená možnosť dohľadu. Častočne sa to tam veľa kritizovalo, ale Máme tu určité ústredné oblasti nebezpečných alebo invazívnych výrobkov, kde by sme chceli zaručiť do budúcnosti väčšiu mieru dohľadu. Čo sa týka nejakého čiastočného eh, alebo nejaké certifikácie, schválenia, tak eh, to sa nám, to sa nepodarilo dohodnúť ale myslím si, že napriek tomu sme zaručili bezpečnosť pre výrobky, ktoré sa dostávajú na trh. Napríklad sme vytvorili európsky e, doklad alebo potvrdenie pre e, e, implantáty, ktoré sú povolené na európskom trhu. To teraz ľahčuje situáciu aj pacientom, aj ošetrujúcim lekárom. No a máme tu teda produkty, ktoré budú v dispozícii vo všetkých členských štátoch a tam sa nám podarilo dosiahnuť kompromis, napriek tomu, že Európska komisia s tým nie je úplne spokojná, pretože hovorí, že negatívny európsky zoznam produktov, ktoré nesmú byť uvazané e, uvázané na trh, tak e, to povedie k tomu, že v podstate takéto produkty sa môžu uvádzať na tento zoznam len s časovým sklzom. Takže potom e, im niekto môže vyčítať, že zareagovali neskoro. Preto komisia trochu váhala, či tento kompromis v súvislosti s cieľovými produktami má prijať, to je takýto tzv. negatívny zoznam výrobkov. Komisia s tým nechcela súhlasiť, ale na druhej strane nechceli e, porušiť e, zhodu e, inštitúcií. A na záver sme teda dospeli tomuto kompromisu, ktorý si vyžadoval zo všetkých strán bolestné ústupky, avšak zaručí to, že inovatívne zdravotnícke pomocky na európskom trhu nebudú čeliť nakoniec nejakej prílišnej byrokracii a tým pádom sa nám podarí zlepšiť situáciu v tejto oblasti, kde sa to týka E, vysoko citlivých e, zdravotníckých pomocov, ktoré pomáhajú pacientom. No a ja dúfam, že kolegovia na, na záver teda budú súhlasiť s takýmto kompromisom. Ďakujem. E, Ďakujem, pán Schwab. Pochopili sme, že to je veľmi dôležitá, veľmi citlivá téma, do ktorých sa nedá púšťať len tak. No a sme samozrejme radi, že sa nám postupne podarí dopracovať ku kompromisom, k dohodám, aj keď tieto nie sú dokonalé pre všetkých. Je dôležité, aby sme dohľa- mali dohľad nad uplatňovaním týchto pravidel. Chcel by sa niekto z kolegov vyjadriť k tomu, čo nám Andreas povedal, prípadne, či by ste sa chceli opýtať niečo k Andreasa. Vyzerá to tak, že nie, takže sa mu chcem ešte raz poďakovať za prácu, ktorá ešte nie je úplne ukončená, aj keď eh, mám pocit, že napreduje naozaj uspokojivým spôsobom. Pokiaľ súhlasíte, prejdeme k ďalšiemu bodu. To je správa týkajúca sa eh, schváľovania dohľadu na trhom motorových vozidiel. Kolegyňa, kolegyňa Daniela Dalton je spravodajkyňou. Daniel Dalton, pardon. No a budeme dnes máme naplánovanú výmenu názorov so zainteresovanými stranami. Máme tu panel pozvaných hostí, ktorí sa postupne budú ujímať slova. Predstavím ich v okamihu, keď im udelím slovo, ale teraz na úvod by som chcel ešte poprosiť pána Daltona, aby nám trochu uviedol tú, tú výmenu názorov s účastnenými stranami. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že konečne sme zorganizovali riadnu diskusiu so zúčastnenými stranami, pretože sme na to zatiaľ nemali veľa času a myslím, že aj medzi teňami sme sa o tom bavili. Potrebujeme e, viac času z programu venovať práve takéto diskusii. Je to dôležitá, je to dôležitá téma je mi ľúto, že je to prvý bod na programe v pondelok, keď tu nie je až toľko ľudí, ktorí by tu byť mali, takže by som chcel poprosiť sekretariat, aby na budúce ten, to načasovanie zorganizovali trošku lepšie. No ale inak sa veľmi teším na to, čo povedia z, zúčastnené strany. Ako som povedal, mali sme pár diskusí s komisiou, avšak od zainteresovaných strán sme nemali možnosť vypočuť ich názor. Takže eh, ja by som bol radšej, aby teraz oni dostali slovo a ja sa potom prípadne vyjadrím neskôr. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Dalton. Máte pravdu aj v oboch prípadoch. Poprvé, áno, je potrebné, aby sa tie texty riešili, keď sú prítomní poslanci. Avšak to na druhej strane nie je chyba sekretariatu, že tu poslanci nie sú na čas, keď sú zorganizované schôdze výboru. No, teraz dáme slovo zainteresovaným stranám. Chcel by som vám pripomenúť, Eh, aby ste prosím sa obmedzili, obmedzili svoj režimský čas na 6 minút. Ako prvý dostane slovo pán Albert Klos, ktorý je z asociácie, ktorá zastupuje európskych výrobcov aut, vanov, kamionov a autobusov. Pán Klos, máte slovo, nech sa páči. Rečník žiaľ hovorí bez mikrofónu. Dobrý deň, pán predseda, ďakujem, že ste ma pozvali. Eh, vyjadriť sa tu pred parlamentom, som technický riaditeľ SIA, mám na starosti rámcové nariadenie, vzhľadom na krátkosť času. Začnem s vyhlásením, že teda vítame tento návrh a ciele, ktoré si nastavila komisia. Zaznamenali sme problémy s aktuálnym systémom, ktoré by bolo treba vyriešiť, avšak každopádne pre náš e, priemysel je dôležité, aby sme obmedzili vytváranie ďalšieho administratívneho bremena, aby to bolo e, nákladovo efektívne. Návrh e, podľa nás je príležitosťou redukovať niektoré z existujúcich problémov aktuálneho systému. Zároveň by sme posilnili situáciu v oblasti automobilov na jednotnom trhu EÚ. Identifikovali sme niektoré kritické body. Dva z nich som mm, aj prednesol, sú na obrazovke. Poprvé je tu obmedzená platnosť osvedčení na 5 rokov. Toto by mohlo predstavovať naozaj neskutočné bremeno pre priemysel. Ako aj teda na podnike, na príslušné orgány, pretože takéto typové schváľovanie sa netýka len samotných e, automobilov, ale aj rôznych systémov, ktorých napríklad pre veľké kamiony je 400, ktoré majú rôzne typy systémov a, každé, e, a každých 5 rokov to revidovať, to naozaj nie je jednoduché. No a druhý bod, to je financovanie e, dohľadu na trhu prostredníctvom kombinovaných národných poplatkov máme problém, lebo niektoré členské štáty majú to typové schvalovanie v malom rozsahu. Avšak ešte, a napriek tomu musia naozaj sa boriť s tým bremenom dohľadu na trhu, čiže distribúcia tohto dohľadu na trhu iba na niektoré typové schvalovania by bola problematická. Možno by došlo k tomu, že by ľudia si hľadali e, možnosti typového schvalovania niekde inde v EU, v iných krajinách EU, než tej svojej. No a potom sú tu opatrenia, ktoré e, taktiež predpokladajú narušenie trhu, zastavenie e, predaja. Tie by mali byť obmedzené na nekritické situácie. No a na záver my z asociácie ACA chceme byť súčasťou riešenia, nie súčasťou problému. Sme samozrejme pripravení diskutovať o všetkých konštruktívnych návrhoch. Pracujeme teraz na tom, aby sme vypracovali také návrhy, vďaka ktorým by sa zabranilo pohrašovaniu existujúcich problémov. No a pracujeme tiež na návrhoch financovania dohľadu na trhu bez toho, aby sme vytvárali finančné závislosti, ktoré by likvidovali rovnaké príležitosti na trhu. No a v neposlednom rade sme pripravení pracovať na všetkých kritických otázkach, na ktoré upozorní Európsky parlament a ďalšie zúčastnené strany. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur Klaus. Ďakujem, pán Klaus. Dám teraz slovo pánovi Gerardovi Mollerovi Ten je z eh, International Motor Vehicle Inspection Committee, CITA. Je to organizácia, ktorá praktizuje povinnú kontrolu vozidiel. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, ako predseda medzinárodnú výrobu pre, alebo oddelenia pre typové schvalovanie v rámci e, výboru CITA by som chcel predstaviť naše prvé stanovisko. My vo výbore CITA sme uvítali návrh komisie, pretože typové schváľovanie bude e, potom vykonávané veľa profesionálnejšie v budúcnosti. Máme však určité pripomienky a tým by som chcel zhrnúť krátko v 7 bodoch. Takže prvý bod Potrebujeme naprieč Európou jednotlivú implementáciu spoločných e, právnych nariadení, napríklad už niekoľko rokov. Tu máme tzv. nový legislatívny rámec. Tam je teda úspešná spolupráca medzi e, výrobcami, e, spotrebiteľmi a testovacími orgánmi. A v budúcnosti technické služby e, orgánov typového schvalovania by alebo nemajú žiadny, neexistuje tam žiadny príslušný nástroj, ktorý by sa zavázali príslušné poplatky o poplatkové štruktúry. Musíte si uvedomiť, že sú tisíce rôznych e, štruktúr, ktoré existujú v celej Európe, že to znamená rôzne náklady v rôznych členských štátoch, no a pri implementácii by to mohlo spôsobovať veľké náklady, taktiež byrokraciu, pokiaľ by sme teda mali stanovať nejaké pevné štruktúry. Ďalej, po druhé, je treba harmonizovať požiadavky a posilniť nezávislosť tak aby sme v celej Európskej únii mali, nezávis- mali spoločné štandardy, ktoré boli detailne špecifikované. To je tzv. checklist. Tam by sa uviedlo, aké sú minimálne požiadavky na technické služby, a kde by sa teda posilnila aj nezávislosť a kompetencie. Po tretie, je treba prísne oddeliť, alebo prísne sa oddelujú um, zodpovedné strany, hráči, máme tzv. E, systém tretich strán, taktiež máme technické služby, výrobcovia a medzi týmito jednotlivými miestami ma sa malo zamedziť v každom prípade konfliktu záujmov, tak aby niekto nemohol fungovať zároveň ako technická služba a zároveň e, ako e, napríklad výrobca. Takže Ďalej, ďalšou témou je napríklad e, životnosť e, vozidiel. Tu je potrebné konkretizovať rozsah pôsobnosti a taktiež tzv. konformnosť produkcie a taktiež e, konformnosť pri používaní. Ďalší dôležitý bod, to sú záväzné, alebo to sú záväzné testy softvéru vo vozidlách, predovšetkým vzhľadom na automobil, automatizované vozidlá. V budúcnosti, kedy bude potrebné mať <laughs> čoraz detálnejší prehľad v podstate o softvery, tých, o systémoch týchto vozidiel. Dohľad nad e, trhom je taktiež zásadný, treba tam vytvoriť prepojenie. Už pri typom schvalovaní je treba stanoviť podmienky, taktiež je treba tam mať možnosť vykonávať e, rozumné e, testy, takže v rámci typového schvalovania je treba ustanoviť určité testovacie procedúry, tak aby e, sa to týkalo bez zaručenia bezpečnosti a environmentálnych e, aspektov. Ďalej. Sú tu určité testy, ktoré e, sú vykonávané bez demontáže vozidiel, tak aby to neprestavovalo dodatočné náklady. A na záver tzv. koordinačné fórum, ale by sme zaručiť, že v budúcnosti medzi všetkými hráčmi, nie len medzi dohľadovými orgánmi alebo komisiou, ale aj medzi e, technickými službami bude prebiehať pravidelná výmena informácií a pokiaľ e, teda Eh, aj mm, čo sa týka správnej práce jednotlivých eh, aktérov. Takže potrebujeme v Európskej únii harmonizovať štandardy pre eh, technické služby, aj pokiaľ by to malo mať za následok že už v budúcnosti niektoré miesta nebudú môcť poskytovať takéto technické služby. Ďalej prístup k softvéru, to je dôležitý bod, aj integrácia E, v podstate e, obsahu testov do budúcnosti. Ďakujem. Merci beaucoup. Oui, on voit bien. Ďakujem. Áno, chápeme, že táto otázka dnes je naozaj strategickou. Budeme teraz pokračovať. Sú tu ďalší profesionáli z automobilového priemyslu. Dám slovo pánovi Žakobovi Banskardovi, ktorý je generálnym riaditeľom Medzinárodnej automobilovej federácie. Pre, predpokladám, že zastupujete celý sektor, nielen technické kontroly, ale celý sektor, e, ktorý sa týka automobilov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ďakujem e, vám za pozvanie FAI na to zasadnutie. Ja som zodpovedný za aktivity mobility v Európe, e, v Strednom východe a v Afrike. A hovorím dnes v mene 75 e, klubov mobility, e, je to asi 37 miliónov užívateľov mobility. Spotrebitelia majú právo na primerané informácie, presné informácie o produktoch, ktoré kupujú. Ale ukazuje sa, že to nie je vždy tak. Vieme, a ako dôležitý udržateľný rozvoj našej spoločnosti a mobilita a sektor mobility e, v tom zohráva dôležitú úlohu. No a ako môže toto ustanovenie, e, tento predpis k tomu zapríšť? Môže zlepšiť samozrejme e, typové schvalovanie a môže zaviesť do, dostatočný dohľad nad trhom. Systém typovania schvalovania vytvára podmienky pre bezpečnosť zaručuje vzájomné uznanie, typových schválení a voľný pohyb automobilových produktov súčasný systém podporoval e, e, e, princíp slobodného trhu, podporoval bezpečnosť, ale zlyhal v oblasti životného prostredia. Ukazuje sa, že priame prepojenia medzi výrobcami a typovým schválovaním môže skresliť trh. Môže to samozrejme obmedzovať právomoci, ktoré tieto orgány majú. A preto je zabezpečiť, samozrejme potrebné zabezpečiť e, obmedzenie zbytočných nákladov. Návrh komisie umožňuje členským štátom a komisii zaviesť e, pokuty a to je dobrý krok. Musia byť stanovené jasné zodpovednosti a vymáhateľnosť e, predpisov, ak sú sprostredkované nepravdivé informácie prístup k údajom a prístup k softveru v automobiloch musí byť prístupný eh, pre vybrané testovacie inštitúcie. To potom doplní existujúce zábezpeky a splní požiadavku eh, spolahlivých informácií dostupných pre spotrebiteľov. Keď ide o dohľad nad trhom, eh, minulosť ukázala, že je tu potrebné vykonávať v širšej miere verifikáciu. Naša organizácia zabezpečuje e, tiež e, testovanie bezpečnosti e, automobilov. My by sme si prijali, aby sa vykonávali fyzické testy aj v členských štátoch, aj zo strany EÚ. Informácie, ktoré sú potrebné pre testovanie, musia byť poskytnuté nezávislým tretím stranám bezplatne a neodkladne. Mm, nezávislé organizácie musia byť vytvorené, musia vytvárať e, pravidelné testy a musia mať možnosť prezentovať svoje výsledky e, príslušným fóram. Spotrebitelia by mali mať e, k dispozícii transparentné informácie. No a napokon vozidlá vstupujú do novej éry s zvyšenou prepojiteľnosťou a preto je potrebné zachovať e, rovnaké podmienky a pripraviť sa na túto novú éru. Zvyšuje sa komunikačná schopnosť vozidiel a umožňuje väčší výber pre spotrebiteľov a e, to zároveň si vyžaduje aj vyššiu ochranu údajov. My pozbudzujeme parlament, aby zabezpečil, že budú zavedené dostatočné e, požiadavky pre e, súlad so schvalovacími predpismi. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte dvoch rečníkov v našom e, paneli. Uh... Nasledujúca rečnička e, reprezentuje e, Alianciu e, pre slobodné používanie automobilov. To je názov vašej organizácie, ktorá mm, má zaujímavé výstupy. Vážení členovia Európskeho parlamentu, ďakujem za možnosť prezentovať naše stanovisko. medzi mnohými odlišnosťami e, tohoto bohatého trhu sa my e, sústreďujeme na e, možnosť slobody voľby pri opravách vozidiel. Reprezentujeme FAE a ide vlastne o celý trh s e, prístrojmi na e, testovanie a tiež e, sieť autorizovaných opravovní. Našim cieľom je podporovať efektívnu súťaž v tomto sektore medzi zariadeniami na opravu a servisnými stanicami. Ide o e, sektor, ktorý e, zamestnáva takmer 3,5 milióna zamestnancov. Ide predovšetkým o stredné a malé podniky e, popri automobilov priemyslu. Poskytujú služby 284 miliónom užívateľov vozidel. Pripravené nariadenie zlepšuje existujúce ustanovenia a nariadenia, pokiaľ ide o e, túto oblasť. E, týka sa to aj teda nariadenia Euro, e, Euro 6. E, naše pozorovania ukazujú, že je tu niekoľko nedostatkov. Napríklad odkaz na štandardizované e, konektory chýba. Tento fyzický konektor je najdôležitejším komunikačným kanálom pre všetkých operátorov pokiaľ ide o opravu e, vozidiel. E, toto ustanovenie je potrebné opätovne zaviesť. Ďalším e, príkladom sú štandardy reprogramovania. Chýbajú štandardy pre takýto software. Alebo tiež otázka diagnostiky pre nákladné vozidla. Dúfam, že sa nám podarí nájsť primeraný spôsob zaviesť tieto a ďalšie chýbajúce ustanovenia e, prostredníctvom e, procesu e, spolurozhodovania. Ale nejde len o odstránenie týchto nedostatkov. Myslíme si, že je tiež potrebné zaviesť niekoľko vylepšení, aby sme existujúci systém zlepšili, aby bol robustnejší a praktickejší. E, súčasná legislatíva je 10 rokov stará a potrebuje aktualizáciu, aby splnila pôvodný cieľ. Obsahová štúdia komisie o fungovaní súčasného systému, tzv. E, tzv. správa Ricardo, bola zverejnená na konci roku 2014. Táto správa poukázala e, na viaceré nedostatky. Napríklad že opravovne a celý e, e, do, reťazec dodávateľov e, náhradných dielov vďaka mnohým nedostatkom, pokiaľ ide o prístup k technickým informáciám, zlyháva. Táto správa so 160 stranami má niekoľko konkrétnych odporúčaní. Následné kroky ale neboli ešte formálne odozdané parlamentu a rade. My sa prihovárame za to, aby vylepšenia boli zavedené do legislatívy už teraz a vyplnili medzery, ktoré máme v súčasnom RM, RME systéme. Napríklad zabezpečiť e, dostupnosť diagnostických zariadení. Súčasná legislatíva hovorí, že výrobcovia musia poskytnúť validáciu e, takéhoto zariadenia. Ale to je potrebné na to, aby sa zabezpečili mm, štandardizované pr- protokoly, lebo ešte stále existujú isté dialekty v týchto protokoloch, ale podľa rekádovej správy niektorí výrobcovia nereagujú na validačné požiadky alebo požadujú neprimerané poplatky. My preto potrebujeme vyjasnenie, že výrobcovia automobilov musia v rámci 6 mesiacov reagovať a musia sprístupniť e, testovací software. Alebo v roku 2006 e, e, bol uvedený predpis o opravovaní vozidiel a ten je už príliš zastaralý. Tiež je potrebné poskytovať informácie v takej forme, aby boli elektronicky spracovateľné. Mnohé webové stránky sú e, naprogramované tak, že sú úplne nepoužiteľné pre e, viaceré e, podniky, ktoré sa zaoberajú opravami. Chceme tiež požiadať parlament, aby zlepšil systém verifikácie a systém podávania sťažností existujúce predpisy sú veľmi náročné pre viaceré podniky. Napríklad predstavte si, a, aké problematické je pre holandského alebo trianského e, opravára podať sťažnosť v Bulharsku alebo v niektorej inej krajine. Tieto postupy sú veľmi e, náročné a preto odradzujúce. Preto žiadame, aby každý prevádzkovateľ mal možnosť e, sa obrátiť na svoj národný typový orgán a národný orgán e, musí mať možnosť vstúpiť do kontaktu s orgánom typového schválenia v inom členskom štáte. To je len niekoľko bodov medzi mnohými ďalšími. Na záver by som chcela povedať, že Afkar žiada Európsky parlament, aby sa postavil na stranu e, stredných a malých podnikov e, v celom sektore po uvedení na trh a to, aby riešil štrukturálne nedostatky a to okamžite, aby sa zachovali súčasné podmienky. To samozrejme nemožno zamieňať s otázkami digitálneho prístupu k vozidlám. To je mandát, ktorý Európsky eh, parlament zavedol do nariadenia ICO, pokiaľ ide o interoperabilitu eh, telematickú platformu Ehm, ak dobre tomu rozumieme, tak komisia by mala spracovať štúdiu v júni. A e, bude, táto bude môcť reagovať na digitálnu éru e, v oblasti vozidel. Ale potrebujeme cestovnú mapu, aby sme vyriešili súčasné problémy v e, súčasných analogových vozidiel a ich problémov. Ďakujem. Ďakujem. Váža vaša prezentácia bola veľmi jasná a charizmatická. No a na záver Silvia Morlo z organizácie spotrebiteľov na európskej úrovni, ktorá bude hovoriť o bezpečnosti. Ďakujem za pozvanie do výboru IMKO, aby som eh, táto pozerala z hľadiska spotrebiteľov. Agentúra BEUK zastupuje 42 spotrebiteľské organizácie zo 31 európskych krajín. A čo nás spája, je v podstate to, že naši členovia chcú vidieť skutočné opatrenia v súvislosti s dohľadom nad trhom s automobilmi a taktiež v súvislosti s typovým schvalovaním a nie len vo svetle toho dýzlového škandálu, ale aj vo svetle ďalších nedostatkov. Máme vážne pochybnosti, že v záujmy a práva spotrebiteľov nie sú do dostatočnej miery rešpektované. Toto je taktiež problém verejného zdravia, napríklad pokiaľ sú tam príliš vysoké emisie, ale tak je to problém aj rozpočtu spotrebiteľov. A taktiež toto je ten dôvod, prečo náš, eh, náš talianský člen v roku 2015 eh, spustil v Taliansku konzultácie eh, v súvislosti so spotrebiteľmi, ktorí si kúpili dva určité mobily aut, aby dostali svoje peniaze naspäť. Takže toto je problém. No a ako parlament hovorí, potrebujeme viac času na diskusiu. Tá diskusia musí byť skutočne vážna a Taktiež chcem vás vyzvať k tomu, aby skutočne sme sa pohli, aby sme mu venovali obrovskú pozornosť, že si myslím, že momentálne určití občania majú pochybnosti ohľadom pridanej hodnoty Európy pre jednotlivých občanov. Takže pokiaľ by sme mohli preukázať, e, že môžeme vplyvniť situáciu, tak by to zaručilo skutočne veľkú viditeľnosť krokov Európskej únie pri naprávaní určitých nedostatkov. Taktiež by som chcela povedať, že pred toto imenu názoru sme publikovali naše stanovisko, ktoré obsahuje naše odporúčania. Rada by som e, iba pár odporúčanie zhrnula, myslím si že Európska komisia prišla s veľmi dobrým návrhom, ktorý je, smerom, e, ktorý je veľkým krokom dobrým smerom, ale my sme znovu nastolili e, dôveru spotrebiteľov v automobilový sektor. Budeme potrebovať aj spoluprácu s Európskym parlamentom, aby sme tam dodali pár ďalších požiadaviek. Pre nás bude najdôležitejšie zaručiť, aby prebiehali náhodné eh, testy konformity, aby sa zamedzilo podvádzaniu eh, v skutočnej prevádzke aut a taktiež eh, by tu malo byť zamedzené e, konfliktom záujmov medzi e, testovacími orgánmi a e, technickými službami v jednotlivých členských štátoch, ako to povedal už predrečník. Myslíme si, že je treba kombinovať test nových modelov a test autorov sú v prevádzke. My si myslím len tak, že môžeme, tak môžeme napraviť situáciu, a tie testy musia byť, e, a to musí byť testované nezávisle, aj po tom, čo už si spotrebitelia zakúpili. Takže my sme si všimli, že v rámci súčasného systému typu schvalovania existujú určité konflikty zájmov a táto revízia je dobrou šancou toto napraviť. Myslíme si, že všetky e, súkromné služby, ktoré existujú, musia byť absolútne nezávislé od výrobca automobilov a taktiež výrobcov náhradných dielov a všetky testy mali byť vykonávané výhradne v nezávislých laboratóriách. Taktiež by sme odporúčali, aby súkromné technické služby neprijímali priame platby od e, výrobcov automobilov a títo výrobcov automobilov, by si nemali sami vyberať technický servis, technické služby. Tam by to malo prebiehať na báze rozhodnutia štátnych orgánov. Takže toto je vec, ktorej sa náš názor trochu líši od e, predrečníkov. A veľmi dôležitá vec nášho pohľadu je to, že je treba zaručiť silné ustanovenia v súvislosti so sankciami, pokutami. Je treba, aby sa to uplatňovalo na všetky prípady porušenia. Napríklad, čo sa týka spotreby paliva, pokiaľ nebude v súlade s oficiálnymi údajmi, ale taktiež je treba e, vyložene povedať, že taktiež e, využívanie tých e, rušiacich prístrojov ktoré teda blokujú e, meranie, že to je zakázané. Ďalej, proces typového schvalovania musí z ruka v ruke s lepšou zodpovednosťou v členských štátoch, taktiež e, zodpovednosťou tech, e, miest technických, poskytovania technických služieb. Napríklad, keď sa pozrieme na škandál Dieselgate, tak niekedy nie je jasné, prečo e, v jednej krajine ktoré ustanovenia sú e, povinné a v inej sú dobrovoľné. Takže je treba jednotne odpovedať na takéto nedostatky. Vo verejnej diskusii sa často hovorí, že to má dopad na verejné zdravie. Chcem povedať, že predovšetkým motoristi trpia vysokými emisiami, pretože veľa výfukových plynov sa dostáva späť dovnútra vozidla a tam ich e, v podstate e, pasažieri dýchajú. Takže toto rozhodne treba taktiež zjať do úvahy. A chcel by som povedať, že vítame návrh Európskej komisie vytvoriť fórum na európskej úrovni pre lepšiu výmenu informácií, a uvítali by sme, pokiaľ by sa explicitne stanovilo, že aj organizácie spotrebiteľov môžu prispieť do tohto procesu, pretože naši členovia e, už testujú vo svojich laboratóriách auta a detekovali v minulosti určité nezrovnalosti, takže by sa taktiež zišlo využívať takéto fórum. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Takže sme si vypočuli 5 hostí, ktorí zastupujú zainteresované strany. dám slovo pánovi Teňovi spravodajcovi. Vidím, že pán Štefanec je už tiež pripravený zhostiť sa slova. Nie? Kristof Saldomos, ktorá je Teňová za socialistov. Máte nejaké pripomienky? Nie? Ak nie, to nevadí. Sú tu predo mnou traje teňoví spravodajcovia, takže možno predsa len pán Štefanec sa ujme slova o chvíľu. Ale Kristel, teraz nech sa páči. Øhm, vi har ikke så meget tid, og jeg går ud fra, at vi på et senere tidspunkt kan tage en mere grundig Nemáme dnes eh, veľa času a predpokladám, že aj neskôr budeme mať príležitosť na podrobnejšiu diskusiu na túto tému, eh, o tomto návrhu. Mene SD by som chcela povedať, že sa domnievame, že návrh komisie je dobrým základom na zlepšenie eh, nášho systému typového schváľovania a myslím si, že je potrebné tento systém e, obnoviť. A taktiež je dôležité obnoviť dôveru občanov, aby vedeli, že bezpečnosť je niečo, čo je naozaj zaručené a taktiež je dôležité, aby sme zabezpečili férovú konkurencieschopnosť pre firmy, ktoré produkujú vozidla a pre tie, ktoré produkujú náhradné diely. Taktiež je pre nás dôležité e, bližšie sa pozrieť na mnohé rôzne situácie, napríklad údaje. Ako budeme, ako sa postavíme k oblasti spracovania údajov, ich transparentnosti? Taktiež otázka poplatkov. Na to sa musíme zamerať. Hovorili o tom všetky súčasnené strany a je dôležité sa na to pozrieť podrobne. Dôležité je pozrieť sa na to, či ten systém, ktorý je navrhovaný, je správny. A domnieva sa, že je taktiež dôležité, aby sme sa pozreli na to, aby ten systém fungoval tak, že kde každý jeden krok, každá jedna fáza e, funguje v súčinnosti s ostatnými súčasťami systému, ako aj napríklad s Európskou agentúrou pre životné prostredie a tak ďalej. Čiže každý, kto je súčasťou tohto systému, musí mať jasne definovanú rolu. Je dôležité tomu, aby sme, e, to, pardon, aby sme sa vyhli ďalšiemu škandalu, ako bol Dieselgate. Musíme sa podrobnejšie pozrieť na to, čo je legálne a čo je nelegálne, keď hovoríme o manipulácii. Keď ide o typové schváľovanie motorových vozidiel. No a tiež by som sa ešte chcela vyjadriť k časovému rozsahu. Samozrejme, súhlasím s tým, že je potrebné mať čo najrychlejšiu implementáciu nového systému typového schvaľovania je to dôležité ako pre spotrebiteľov, tak celkovo pre občanov, ale druhá vec je, že to musíme urobiť dobre. Mali sme tu už tento škandál a preto je potrebné, aby sme si naozaj podrobne pozreli, čo bolo nesprávne so starým systémom, aké boli jeho problémy, Ako je možné, že sme v Európe neodhalili ten škandál Dieselgate. Prečo to muselo byť v Spojených štátoch, kde sa to odhalilo? Musíme pridať, pretože je dôležité, aby sme to riešili. Avšak nemali by sme pridávať natoľko na takú rýchlosť, že by nám to zabránilo poučiť sa z toho, čo už vieme, čo sme sa naučili z tohto obdobia skúmania, z tohto škandálu a tak ďalej. Čiže myslím, že je to dôležité, aby sme to robili naozaj dôkladne. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Som presvedčená, že sa nám podarí dopracovať systému, ktorý bude dobrý ako pre spotrebiteľov, tak aj pre podniky. Ďakujem pekne. Áno, chcem ešte pripomenúť pani Šendemus, že niektoré z tých otázok, ktoré sa pýtala, sú aj v rovnako formulované e, v parlamentnom výbore, kde sú rozdelené témy za EPP, neviem, pán Štefanec. Budete hovoriť vy alebo Andreas Šváb? Andreas? Taktiež by som chcel poďakovať za možnosť, že tu tak podrobne môžeme si vypočuť e, názor zainteresovaných subjektov. Chcem sa pripojiť pani Šajn Móze, totiž, že časový priebeh z našej strany sa musí zvoliť tak, aby sme čo najrychlejšie mohli e, zaviesť e, legislatívne vylepšenia. A preto návrh e, kolegu Doutna je správny totiž, že na záver musíme trvať na stanovenom termíne hlasovania a nemôžeme z toho zľaviť. Nejde o to, aby sme niekoho pranierovali, ale o to, aby spotrebitelia mali čím skôr lepšie riešenie k dispozícii. Myslím si, že to ale nebude také jednoduché, že zákonodárca e, bude definovať, e, čo je legálne alebo nelegálne, ako to povedala kolegyňa. Samozrejme, bolo by dobre urobiť to už e, pri koncipovaní legislatívy alebo je tam e, viac e, priestoru pre výrobcov, než e, by si zákonodáca prial vidieť. Často sa tento priestor využíva naplno, či až prekračuje. Ak tento voľný priestor sa prekročí, tak je to ilegálne samozrejme a nepotrebujeme to definovať, ale musia príslušné orgány konať. A dúfam, že príslušné orgány členských štátov to aj urobia, e, tak ako sa to ukazuje v súčasnosti. Neviem, pán predseda, či môžem položiť otázky panelistom. Možno to urobím ako komentár. Musím e, úprimne povedať, že poznám len málo právnych oblastí, v ktorých e, schválenie členských štátov pre určité produkty sú časovo obmedzené. Ale prečo teda by sme niečo také mali pre automobily na 5 rokov? Tomu nerozumiem. To je, zdá sa, že len nejaká prehnaná byrokratická reakcia. Preto e, od toho musíme odradiť, aby sme prijali tento návrh. Pokiaľ ide o to, že potrebujeme počas trvania schválenia viacej kontrol, teda tie tzv. real driving emissions, e, e, teda nie len laboratórne výsledky, to samozrejme považujem za dôležité. Ale na to potrebujeme tiež akýsi neutrálny poplatok. A ako budeme tento poplatok vyverať, o tom musíme ešte diskutovať. Lebo áno, s tým sú spojené isté pochybnosti, či takýto návrh je správny. Ale v zásade si myslím, že diskusia v našom výbore prebieha dobre v správnom tempe a preto si myslím, že by sme mali e, prísť e, čím skôr s konkrétnymi bodmi na ďalšie rokovanie. Ďakujem. Ďakujem, pán Šváb. Na nešťastie nemáme čas na diskusiu so zainteresovanými stranami, avšak som si istý, že určite rádi budú tlmočiť, e, alebo teda rádi by odpovedali poslancom a to majú možnosť urobiť prostredníctvom sekretariátu. Pán Zulo, máte nejaké otázky? Nech sa páči, máte slovo. Ja len, ja len veľmi stručne. Myslím si, že je dôležité, aby sme hovorili o flexibilite. Nechceme, aby systém bol príliš rigidný. No najdôležitejšie je, aby sme zabezpečili časovú efektívnosť systému. Mne už budú tie nové pravidlá akékoľvek. Veľmi dobre si uvedomujeme, že technológia sa môže zmeniť veľmi rýchlo. A to bude mať dopad aj na systém. Pokiaľ by sme sa dopracovali k naozaj príliš rigidnému systému, mohlo by to byť v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Ďakujem a teraz dám slovo Európskej komisii. Neviem, kto ju zastupuje. Vy, ma, pani, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za veľmi zaujímavú výmenu názorov. Chcela by som sa poďakovať za všetky pripomienky aj za celkové schválenie myšlienky reformy typového schváľovania, aspoň tak som pochopila, čo ste hovorili. Isté, máte aj pochybnosti, pokiaľ ide o niektoré riešenia, máte obavy a toto je práve vhodný okamih na to, aby sme diskutovali, ako tieto otázky vyriešiť. Vyjadrím sa k niektorým veciam, čo tu zazneli. Poprvé, reformu riešime, pretože chceme prekonať problémy systému. Systém fungovať veľmi dobre, dokázal e, svoju, to, že je potrebný, avšak ukázal aj, že má svoje obmedzenia, ktoré tu práve budeme riešiť. A musíme dokázať, aby znova fungoval. Pozeráme sa na celý systém, čiže pozeráme sa na všetky prvky typového schváľovania vrátania legislatívy o emisiách. Tam sa vyrieši mnoho tých otázok, ktoré tu zazneli dnes. Taktiež sa musíme pozerať na všetky fázy a všetkých aktérov procesu naozaj je zásadné, aby sme mali všeobecný prehľad toho, ako sa auto vytvorí, ako funguje a tak ďalej. Jeden z expertov povedal, že by sme mali skúmať celý životný cyklus vozidla, s tým absolútne súhlasím. Čiže mali by sme sa zabrať všetkými jednotlivými aktérmi systému, čo by malo v maximálnej miere zabraniť nejakým zlyhaniam v budúcnosti. Avšak systém je aj naďalej decentralizovaný, my nenavrhujeme žiadnu agentúru či ústredný orgán, navrhujeme dohľad EÚ a prečo? Tak ako hovoril jeden z expertov, potrebujeme sa ubezpečiť, že systém, ktorý je centralizovaný a je v rukách 28 orgánov, tak dochádza k harmonizovanej jednotnej aplikácii práva. Je dôležité, aby výklad práva bol rovnaký v celej EÚ. Preto toto je jeden z cieľov alebo jeden z dôvodov európskeho dohľadu. A ďalšia vec, o ktorej tiež hovorili experti, Isté, uvedomujeme si, že to je veľmi zložitý návrh, je veľmi technický a potrebujeme čas na to, aby sme našli správne riešenia. Chcela by som tiež zdôrazniť, že sme sa naozaj poučili z prípadu Volkswagen, No a už sme o, tom, o týchto problémoch hovorili týždňa a mesiace, preto je dôležité, aby sme naozaj sa dopracovali k nejakému riešeniu, čo zlepší celý systém. Je potrebné zdôrazniť, že nechceme zlepšiť iba nejaký kúsok, nejakú časť, ale celý systém. Ešte by som sa chcela vyjadriť k pripomienkam, ktoré tu zazneli. Jedna otázka RMI Text sa čiastočne venuje aj informáciám o pravách a o údržbe, no ale potom sú tu tiež pravidlá, ktoré už existujú. My sme nemali za cieľ prerábať pravidlá týkajúce sa RMI. Avšak chceme sa venovať otázkam, ktoré sú pre nás zjavné a jasné a to sa nachádza aj v návrhoch znenia No a druhá vec, finančná nezávislosť. Pozreli sme sa na viacero aspektov nezávislosti medzi výrobcom a technickými službami a sledovali sme teda aj oblasť finančnej nezávislosti. Chápeme to tak, že pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa typového schvalovania a dohľadu na trhom sú zložité, budeme ich sledovať, ale princíp je taký, že aj pokiaľ ide o kvalitové financovanie, je tu naozaj čínsky múr a nedochádza k zájomnému ovplyvňovaniu e, smerom o technických služieb k výrobcom. Pokiaľ ide o defeat devices, tak chcela by som zdôrazniť, že tento právny predpis sa tomu nevenuje, na to je vymedzený iný špecifický právny predpis. Myslím si, že som odpovedala na najdôležitejšie otázky a ďakujem vám ešte raz za to, že ste mi dali slovo. Ďakujem pekne, pani Svičovská. Daniel Dalton, spravodajca, mohli by ste sa prosím vyjadriť k tejto naozaj zaujímavej diskusii? You, chair, also... Ďakujem, pán predseda. A no, ďakujem všetkým ročníkom, bolo to veľmi užitočné. Najprv niečo k harmonogramu. Ja si myslím, že ten problém poznáme. Vieme, že sú tam nedostatky a tie tam aj zostanú, kým nepríjmeme legislatívu, ktorá to odstráni. Takže čím ďalej to budeme okladať, tým e, budeme dlhšie dávať e, príležitosť výrobcom vozidel, aby klamali tak ako v minulosti. Takže my musíme napraviť to, čo e, je a máme na to e, e, nástroje a toto je kľúčová otázka. Takže musíme postupovať tak rýchlo, ako sa dá. No, som ochotný sa prispôsobiť, pokiaľ ide o interné termíny, ale pokiaľ ide o konečný termín, ten musí zostať do konca roka. A ja myslím, že väčšina tieňových spravodajcov my vieme veľmi dobre, o čo tu ide. Takže musíme to urobiť rýchle. No a k tým poznámkom, ktoré zazneli. Mm, pokiaľ ide o výrobcov vozidel, e, pokiaľ ide o dodatočnú byrokraciu, súhlasím s vami v princípe, ale ak by e, veci išli tak, ako majú ísť, tak by sme to nemuseli riešiť. Potom tie kľúčové e, oblasti, teda 5-ročná lehota ja si myslím, že toto nevyplýva z škandálu a nebude to pôsobiť nejaké e, problémy pre ďalšie. Napríklad e, vozidla pre postihnutých e, alebo špeciálne adaptované vozidla. Teda e, tu na to potrebujeme a samozrejme, e, e pokiaľ ide o poplatky, Myslím, že tu mám isté problémy s tými národnými poplatkami, ale my tu musíme preručiť, prerušiť spojenie medzi výrobcami a e, skúšobnými zariadeniami. Neviem, aké sú ďalšie možnosti, ktoré by to riešili, ale toto sa zdá byť ako dobrá možnosť teda na to prerušenie prepojenia medzi výrobcami a e, testovacími stanicami. Pokiaľ ide o nezávislé autoservisy, áno, to musíme riešiť, ale ako? Ako poskytneme dostatok e, údajov pre nezávislé servisy, aby mohli vykonať e, opravy, ale zároveň chránili intelektuálne e, dušené vlastníctvo výrobcov? toto je nie len otázka, ktorá sa vzťahuje na minulosť, ale otázka, mm, ktorá sa týka budúcnosti, pretože e, vývoj softvéru postupuje veľmi rýchle. Musíme prísť nejakým riešením, ktoré vyrieši nie len tie minulé e, otázky, ale bude spolahlivé aj pre nasledujúcich 10-15 rokov. Zatiaľ nemáme takéto riešenia, ale myslím, že to musíme urobiť. No a potom posledný bod Eh, otázky DFID devices. Teda blokovacie zariadenia. Sú to nelegálne eh, zariadenia a eh, ak riešime len toto, tak ako by sme povedali, všetky ostatné systémy sú v poriadku. Takže myslím, že musíme byť opatrní, keď e, špecificky budeme uvádzať len blokovacie zariadenia. Ehm, e, takže musíme byť veľmi pozorní, aby sme e, tento legislatívny text urobili presným. Áno, je to veľmi náročný legislatívny predpis, máme dosť tesný harmonogram, ale interne si musíme vyhrať viac času pre túto tému na našich zasadnutiach a venovať sa tejto téme širšie. Ďakujem, Daniel. Myslím si, že to bolo dobré zhrnutie tých niektorých otázok, ktoré sa naskytajú pri tomto dokumente. Pokiaľ ide o časový rozvrh, je to návrh správy ten sa rieši teraz začiatkom júna, no a potom na výbor sa to dostane koncom novembra. Za chvíľu prejdeme, si vypočujeme pána Matesa z dvora auditorov, ale ešte predtým si tu trošku zahlasujeme. Ako viete, je to stanovisko, kde je spravodajkyňou Vicky Ford. To bolo odložené, čiže sme o tom nehlasovali. Nebudeme o tom teda hlasovať dnes popoludní, budem hlasovať. Čo sa to tu zrazu deje? Ak chcete odísť z miestnosti, tak poprosím vás potichu. Platí to aj pre tých, čo odchádzajú, aj pre tých, čo prichádzajú. Budeme hlasovať o prijatí odporúčaní koordinátorov pre náš výbor IMKO. Čiže týka sa to pracovného programu výboru na rok 2017. Koordinátori, chceli by ste sa vyjadriť, kým začneme hlasovať? Andrej Švab. Ďakujem, pán predseda. Toto je len technická poznámka Máme viaceré, náš výbor má viaceré horizontálne právomoci a musíme sa preto sústrediť na podstatné body a musíme sa dohodnúť, pokiaľ ide o politické skupiny, pretože to nedáva zmysel, aby každá politická skupina mala eh, vlastné požiadavky eh, eh, potom ešte raz pred plenárnym hlasovaním. Takže Musíme eh, všetkých zapojiť, ale musíme eh, dbať o to, aby nám išlo spoločne o vnútorný trh. Áno, to je rozumná pripomienka. Nechcem nikoho oberať o právo na vyjadrenie sa, ale pokiaľ všetci súhlasíte, že by sme prešli rovno k hlasovaniu, tak môžeme. Eh, Sekretariat uprednostňuje, aby sme hlasovali slávnostne s hlasovacími zariadeniami, takže mohli by všetci kolegovia, prosím, si vybrať kartičky. Máte k dispozícii kartičky na hlasovanie? Obávam sa, že v našej skupine e, nie sú všetci prítomní.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 Prejdeme teraz k legislatívnej kontrole. Pán Mates, ktorý je členom dvora auditorov, chcel by som vás sem medzi nás pozvať. Salut. Travaille bien. Bien, donc je suis heureux d'accueillir euh, M. Mates, qui est membre de la Cour. Takže je, som rád, že tu môžem privítať člena uh, Európskeho dvora auditorov, pána Matesa, ktorý nám uvedie um, svoju špeciálnu správu o uplatňovaní smernice o službách. Chcel by som pripomenúť, ako aj jemu, tak všetkým, že koordinátori nášho výboru IMCO, ako aj všetci poslanci nášho výboru IMCO uh, si myslia, že naozaj toto je veľmi dôležitá téma. Venujeme sa tomu na našich bežných schôdzach, keď riešime eh, legislatívnu kontrolu. No a ako iste viete, výbor IMKO nielenže stal pri zrode a potom uplatňo, pri, pri celej práci na uplatňovaní smerníc o službách, je, ale je to naozaj pre nás dôležité, takže preto dám slovo pánu Matesovi, aby nám predstavil globálne výsledky a odporúčania správy, ktorú mal na starosti, ktorá bola len nedávno publikovaná. Bolo to 14. marca 2016. Nech sa páči, pán Matec, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Musím povedať, že náš dvor auditorov je veľmi rád, že ste preukázali záujem o najjednoduchších posledných správ. Táto sa zaoberá implementáciou smernice o službách. Na úvod. A no, chcem poskytnúť taký historický kontext. Viac než pred desiatimi rokmi sa vo všeobecnosti v Európskej únii myslelo, že vnútorný trh funguje dosť dobre, ale trh so službami čel veľa prekážkam a taktiež úroveň tohto obchodu so službami bola v mnohých členských štátoch nedostačujúca. No a v tomto kontexte teda sa stratilo veľa potenciálneho HDP a pôvodne sa navrhovalo, aby sa to riešilo prostredníctvom e, implementácie tzv. princípu pôvodu. A to vyzeralo asi tak, že hneď, čo sa poskytovateľ služieb registruje a dostane licenciu vo vlastnej krajine, a pokiaľ bude rešpektovať ustanovenia vlastnej členskej krajiny, tak môže poskytovať služby v celej Európskej únii. Avšak z viacerých dôvodov sme sa nerozhodli takto, ale miesto toho v roku 2006 eh, bola schválená eh, smernica o službách, ktorá ukladala všetkým členským štátom transponovať eh, jej ustanovenia do svojej domácej legislatívy. Toto bol obrovský projekt. Možno zo všetkých smerníc, ktoré Európska únia schvaluje, táto si vyžadovala najväčší počet pozmeňujúcich návrhov v rámci členských štátov rôzne e, novely zákona, podzákony, doplňujúce zákony, administratívne postupy. A to predovšetkým preto, že služby podliehajú v každom členskom štáte množstvu rôznych ustanovení a zákonov, takže aby sme prekonali prekážky, zvyšili mieru transparentnosti a uľahčili obchodovanie so službami, obchod so službami, tak to bol veľký projekt, ktorý si vyžadoval e, zásadnú a ďaleko siahlou revíziu e, platnej legislatívy v členských štátoch. No a keďže to bola veľmi komplexná úloha a preto eh, lehoda na implementáciu bola stanovená na 3 roky, No a 10 rokov po schválení smernice a asi 7 rokov po ukončení eh, lehoty pre implementáciu sa náš dvor pozrel na to, koľko sme toho eh, dosiahli a do akej miery boli dosiahnuté ciele smernice o službách. Predovšetkým by sa snažili odpovedať na sledujúcu otázku, či komisia adekvátnym spôsobom monitorovala a vyhodnocovala implementáciu smernice o službách. To bola prvá podotázka. A druhá bola, či komisia účinne e, zaručila implementáciu tejto smernice. Nuž, dospeli sme na koniec k záveru, že komisia e, bola účinná len čiastočne v tomto zmysle. Napriek tomu, že tá lehota na transpozíciu bola dlhá, 3 roky, tak väčšina členských štátov nesplnila túto lehotu. Vlastne 20, 20 z nich sa to nepodarilo. Mali na to mnoho dôvodov. Jeden z nich súvisel s tou skutočnosťou, že technický manuál, ktorý komisia pripravila v súvislosti s implementáciou tejto smernice, bol dostupný vo všetkých člen, jaz, oficiálnych jazykoch e, až 11 eh, mesiacov po schválení smernice. Tá anglická verzia bola dostupná už asi 4 alebo 5 mesiace predtým, ale preklad do všetkých oficiálnych jazykov e, sa podarilo až 16 mesiacov po e, schválení smernice, takže toto prispelo k pozdržaniu celú procesu. Druhá vec, ktorú sme zistili, bola, že komisia neriešila dostatočne rýchlo otázku zbierania zberu údajov a toto by bolo bývalo pomohlo vyhodnotiť, nakoľko menica služba priniesla určité výsledky. Áno, čo sa týka obchodu o službách, tak tam sa zbierajú pravidelne. Údaje sú aj k dispozícii štatistiky, avšak čo sa týka služieb, tak tu hovoríme o všetkých službách, nie len o tých, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smerníca o službách. Takže aby sme mohli monitorovať, do akej miery boli implementované ciele smernice o službách, tak by sme potrebovali e, viac desagregované údaje o obchode a o zahraničných investíciách, ktoré sa vzťahujú k týmto službám, tomuto obchodu. Bohužiaľ, v roku 2014 sa komisia zaviazala zbierať takýto typ údajov. Pokusia sa to dosledovať do minulosti, ale môžu to urobiť až od roku 2012. Takže výsledkom tohto nebudeme môcť používať tvrdé skutočnosti, aby sme odhadli, nakoľko stúpol obchod so službami dôsledkom implementácie smernice. Takže v podstate nebudeme mať dispozícii údaje o období od schválenia smernice 2006 až do roku 2012. Nakoľko zostali ešte v praxi prekážky obchodu so službami. No už máme dôkazy, že mnohé nám ďalej pretrvávajú. Toto bolo výsledkom procesu vzájomného hodnotenia, ktorý e, prebehol v roku 2011. No a nový členský štátoch sa zistilo, že komisia nedostatočne skúmala e, nasledujúce kroky po tomto postupe vzájomného hodnotenia. No a v roku 2015 potom komisia poskytla veľmi zaujímavý dokument o tých pretrvávajúcich prekážkach a taktiež hovorili o tom, aký je predstavuje potenciál pre HDP odstranenie týchto prekážok. Obrázok, ktorý sa vykryštalizoval z tohto zaujímavého dokumentu, je nasledujúci. Bol tu určitý pokrok hneď po schválení smernice a hneď po jej transpozícii No a medzi rokom 2012 a 2014 tam v podstate nebol žiadny pokrok. Niektoré členské štáty ďalej e, urobili ďalšie kroky a to boli väčšinou štáty, ktoré e, dostávajú platby v rámci určitých e, e programov alebo v podstate netrpeli E, krízou štátneho dlhu. Ale v iných krajinách zase to bolo naopak. Takže medzi rokmi 2012 a 2014 v podstate dopad na úroveň HDP bol iba 0,1% plus. Ale keď sa vyhodnocoval rozsah tak odhad bol taký, že možný nárast HDP po odstránení pretrvávacích prekážok bol medzi 0,8 až 1,8 HDP v Európskej únii. Takže porovnáte si toto číslo s tým skutočným číslom 0,1 ten skutočný náraz. Takže bohužiaľ naďalej pretrvajú určité prekážky. Takže prečo toto? Ako sme to vyhodnotili my? Myslíme si, že komisia sa zdráhala začať e, nejaké právne procesy a to možno preto, že tieto by boli bývali dlhé, ale taktiež preto, že e, nedôverovali síle príslušnej legislatívy. A, legislatívy. toto nám komisia sama povedala. Myslíme si, že komisia mala využiť dôsled, lepšie dôsledky tohto hodnotenia výkonu. Taktiež je to otázka primeranosti. V niektorých členských štátoch toto viedlo k tomu, že tam tie prekážky zostali v praxi. Je to trochu jednoznačné, pretože na jednej strane komisia hovorila, že <laughs> výklad primeranosti môže poskytnúť iba Európsky súdny dvor, ale zároveň komisia nechcela posunúť tento prípad pre, pred Európsky súdny dvor. Takže preto toto nadiaľa nebolo vyriešené. Ďalej komisia taktiež e, veľmi málo využívala postup pri porušení. No a v podstate len jeden jediný prípad sa nakoniec dostal pred Európsky súdny dvor. Miesto toho, aby prišli e, formálne postupy pri porušení, aby sa to všetko dostalo pred Európsky súdny dvor, sa komisia radšej spoliehala na nový mechanizmus, tzv. EU pilot, ktorý spočíva v priamom dialogu s členským štátom, ale bez toho, že by sa oznámil výsledok aj predmet tohto dialógu. Je to čisto interný, interná aktivita, ktorá má riešiť nejaký problém a o ktorej sa neinformuje. Takže EU pilot, ale aj postupy pri porušení trvajú celkom dlhú dobu dlhú dobu. A bohužiaľ, komisia nesleduje systematicky trvanie prípadov, ktoré sa vzťahujú špecifických smernici o službách. Vieme napríklad, že v jednej chvíli, možno v oktobri 2014, pokiaľ sa nemýlim, priemerné trvanie pretrvávajúcich neukončených prípadov bolo 21 mesiacov. To boli prípady, ktoré ešte naďalej bežali. A vieme, že komisia sleduje e, priebe, priemerné trvanie postupu pri porušení všetkých e, prípadov, ktoré sa týkajú politiky vnútorného trhu a Premerná, premerné trvanie je momentálne takmer 30 mesiacov. Predstavte si nejaký veľký koncern, ktorý premyšľa 10 rokov dopredu. No už tak v poriadku, dobre, tam sa dá počkať e, 3 roky. Ale pokiaľ ste mali a stredný podnik, tak e, nebudete sa stiažovať, aby ste sa stali súčasťou takéhoto procesu, pokiaľ by ste mali niečo dosiahnuť až o 3 roky. Takže toto vás odradí trvanie týchto procesov odrádza e, podnikateľov alebo spotrebiteľov, ktorí možno by sa ináč ťažovali. Takže e, takto. No a ďalej si myslíme, že väčšia otvorenosť komisie pri riešení otázok súvisiacich so smernicou o službách, že to by určite pomohlo. A máme tu tú pilotnú schému EU Pilot, ktorá naďalej nebola publikovaná. Napriek tomu, že máme na, na začiatku každého postupu pri e, porušení vždy na začiatku a na konci je tlačové vyhlásenie, ale dôvod v podstate nikdy nie je detailne publikovaný. A myslím si, že väčšia otvorenosť v tomto smere by určite pomohla, aby sa nám podarilo vytvoriť e, spoločnú európsku právnu prax v tejto oblasti. Pretože pokiaľ ja sa nachádzam v nejakom členskom štáte, tak ma zaujíma, ako sa to rieši v iných členských štátoch. Takže buďme otvorení. Odstránenie takýchto prekážok je základné, aby sme predi, alebo zásadné, aby sme predišli nejakému, nejaké protekcii. No a cieľom smernice o službách je liberalizácia obchodu. A myslím si, že bolo dobré, keby sa niektorí jedni členské štáty dozvedeli, čo sa deje v iných členských štátoch. Takže toto je dôležitá vec. Aké sú naše odporúčania? Myslím, že už niektoré som spomenul a ešte uvedem ďalšie. Keď komisia e, organizuje tento vzájomný proces vyhodnotenia, tak by sa to malo robiť systematickejšie, než ako to bolo doteraz, najmä pokiaľ ide o následné kroky. My si myslíme tiež, že trvanie celého postupu aj pokiaľ ide o pilot, aj pokiaľ ide o konanie za porušenie, malo by to byť kratšie, lebo doteraz to trvá dlho a odrádza to ľudí, aby e, podávali sťažnosti. A potom, samozrejme, mali by byť odosielané aj témy na e, Európsky súdny dvor, e, lebo tak ako je to teraz, to vzbudzuje obavy. je potrebné tiež vyvinúť úsilie, aby členské štáty eh, rešpektovali chartu eh, jednotného eh, kontaktu. V niektorých krajinách to funguje celkom dobre, v iných to nefunguje. V niektorých je potrebné značné zlepšenie situácie. Takže my si myslíme, že členské štáty, ale aj komisia by mali iniciovať e, zlepšenie v tejto oso- osobe, e, oblasti. No a potom, ak e, niektorý členský štát chce zmeniť niektoré svoje e, e úpravy, ktoré sú vo vzťahu k smernici o službách, v súčasnosti členský štát musí podať správu, ale nemusí čakať e, na schválenie takýchto zmien e, zo strany komisii komisie, ale my navrhujeme, aby eh, takéto obdobie eh, pozastavenia eh, bolo zavedené aj do smernice o službách. Pokiaľ ide o preverovanie webových stránok niektorých eh, poskytovateľov, aby sa zistilo, či tam nie sú nejaké eh, prvky diskriminácie alebo prekážok, tak my si myslíme, že služby, ktoré spadajú pod e, smernicu o službách, by mali byť zahrnuté do tohto SWEEPS mechanizmu. No a pokiaľ ide o usmernenie a o implementovaní e, takejto komplexnej novej smernice, tak komisia by mala byť rýchlejšia, pokiaľ ide o prípravu manuálov. A e, myslíme si, že to sa týka aj zberu údajov. Tá otázka poskytovania primeraných údajov musí byť e, zavedená hneď na začiatku legislatívneho procesu a nie tak neskôr ako je tomu teraz. Komisia prijala všetky naše odporúčania s výnimkou jedného. Ide o jeden pilotný prípad. E, je to prípad pred súdnym dvorom a tam sa hovorí, že e, konania v rámci pilot tu by mali byť dôverné, tak ako je to pri konaniach eh, pre porušenie. Mm, ale malo by to byť počas eh, konania, ale nie na konci. Áno, teda počas aj v prípade pilotných projektov by to malo byť tak, ale keď sa dospie k výsledku, je to dosť ťažko vysvetliteľné, prečo by eh, to malo byť dôverné. Takže my si myslíme, že komisia by mala byť silnejšia, pokiaľ ide o E, kontrolnú činnosť. Ale ako sme povedali, ako poznamenal aj e, náš dvor, v roku 2015 komisia bola aktívnejšia a iniciovala vyšší počet konaní za porušenie ako v minulosti. A to si myslíme, že je znamenie toho, že komisia sa pridrža našich odporúčania, bola aktívnejšia. A Tiež nás pozbudila skutočnosť, že nová stratégia pre spoločný trh, ktorá bola zavedená v, roku 2000, v oktobri 2015, e, rieši ďalšie dôležité témy v liberalizácii služieb. Ďakujem, pán predseda, dámy páni, to je to, čo som chcel povedať a e, spolu s kolegami sme samozrejme k dispozícii pre vaše otázky. E, Ďakujem. Kolegovia, ktorí sa chcete ujať slova, prosím, prihláste sa. Andrea Švabina, je na zozname prvý. Monsieur le Président, vielen Dank. Eh. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem členovi dvor auditorov za e, pánovi Matisovi za zaujímavú prezentáciu. Najprv sa chcem spýtať, e, Dvor auditorov sa vlastne venuje otázkam financovania, čo vedie k tomu, aby sa teraz vyjadroval k politickej otázke e, v súvislosti s so smernicou o službách. Ale samozrejme mm, je to možno užitočné a je dobré, aby sme e, podrobne diskutovali o týchto otázkach, čo môže Európska komisia čo môže európsky zákonodarca, teda my ako parlament, urobiť, aby sme lepšie zabezpečili vykonávanie európskeho práva na úrovni členských štátov. Pán Mátes povedal, že to je téma, ktorá nás spája. A nechceme hovoriť len technicky, ale tu e, je dôležitá vaša výzva. Ja si myslím, že by sme sa pohybovali na tenkom lade, keby sme smernicu o službách e, e, považovali za meritko vykonávania mm, legislatívy v členských štátoch, lebo by sme zistili, že málo európskych smerník e, sa tak dôsledne preveruje, ako práve smernica o službách Samozrejme, aj mnohé e, veci v tejto oblasti by sa mohli urobiť lepšie. Teda ja si myslím, že tu máme predsa len istý deficit, pokiaľ ide o implementáciu. E, to treba vlastne aj pri tejto smernici o službách e, pranierovať a musíme sa snažiť o vyššiu kontrolu vo všeobecnosti. Pán predseda, spomeniete si, že sme tu mali pána Mario Monti, ktorý povedal, že z jeho hľadiska ústredným prvkom pre e, lepšie vykonávanie európskeho práva v členských štátoch by bolo, že komisár pre spoločný trh bude mať silnejšie e, právomoci, podobne ako to má v rukách e, komisár pre konkurencieschopnosť, aby sme mohli mať rýchlejšie nástroje na reakciu. Komisia samozrejme o vzťahu k členským štátom nie je len e, vládou, ale je aj e, orgánom, ktorý sa musí spoliehať na efektívnu spoluprácu. A vidíme, že e, č, komisia sa nemôže tak ostro stávať proti členským štátom, ako by ste si ho vy možno prijali. Ehm, pozorovali sme to pri nominácii polského člena. Hm. E, teda je tu istá, istá inštitucionálna dilema, ale o tom dnes nemusíme diskutovať. Ja by som sa chcel vyjadriť alebo opýtať k tým vašim odporúčaniam, trom teda odporúčania. Prvé odporúčanie. Nie som si tak istý, či dvor auditorov sa nenechal uviezť do omylov členských štátov, e, totiž členské štáty akoby vždy prisúvali Černého Petra, pripisovali ho komisii ide nie som si či, e, istý, že to omeškanie pri mm, e, príprave príručky e, nebolo nesprávne pripísané komisie a bola to skôr záležitosť členských štátov. Ďalej sa chcem spýtať, či údaje e, pre následné posúdenie, e, e, či máte na mysli teda zverejnené ex post. Napríklad pokiaľ ide o korelačné tabulky a ich blokádu zo strany členských štátov v minulosti ukazuje, že komisia má veľmi ťažké úlohy a parlament tu sa zastáva komisie a potom e, piate odporúčanie, už som o tom hovoril, e, považujem za neobvyklé, že dvor auditorov hovorí zákonodarcovi, čo by mal robiť. Ale samozrejme tie témy sú veľmi zaujímavé, lebo je to samozrejme európska téma a európsky záujem. Ďakujem. Ďakujem, Andreas. Pani Ganspace.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 tú myšlienku, že je treba, aby vnútorný trh lepšie fungoval čo sa týka poskytovania služieb. Takže všetky diskriminujúce prekážky musia byť odstránené. Taktiež súhlasím s tým, že sú tu určité oblasti poskytovania služieb, kde vnútorný trh ešte neexistuje 100%. A myslím si, že aj tu ešte určitý potenciál, ktorý by sme mohli využiť. A taktiež je pravda, že ne, členské štáty niekedy oprávne, niekedy neoprávne zavádzajú sami určité opatrenia, dôsledkom ktorých určité služby a určité aktivity e, os, sú v podstate brzdené na druhej strane. Čo sa týka aktivít Európskej komisie, tak tam je vidieť, že jednostranný postup ktorá nadalej pretrváva. Napríklad v Maďarsku je taký systém, že určití poskytovateľia služieb alebo majú možnosť poskytovať služby. A v tom prípade to nie je zamerané na zisk a cieľom je teda taký vznešený cieľ, ktorý e, má teraz za cieľ, je teda dnešným cieľom pomáhať e, v chudobe žijúcim rodinám. Toto bol veľmi dobrý, úspešný program. Na druhej strane Európska komisia si zvolila postup, ktorý kladie do popredia e, hospodárskú súťaž. No a toto môže byť nepriaznivé pre niektorých poskytovateľov, služieb. Ale v tom prípade, o ktorom som hovorila, tam nešlo o aktivity orientované na zisk. Preto by bolo dobré, aby Európska komisia pokiaľ chce začať postup pri porušení, aby najprv preskúmala, aký cieľ v podstate sledoval ten konkrétny členský štát, pretože napríklad maďarský prípad, o ktorom som hovorila, tak tam postup Európskej komisie skôr nás poškodil. Samozrejme, je tu veľká miera lobovania, ale nemyslím si, že je dobré keď e, komisia postupuje príliš úzko prso. No a čo sa týka poskytovania služieb, tak skutočne tam ešte obrovský potenciál, ktorý treba využiť. Merci beaucoup, Catherine Steiner. Ďakujem. Katrin Steiner. Eh, Ďakujem dvore auditorom a predrečníkom. Nuž, no my sme sa zaviazali k určitým pravidlám už pred desiatimi rokmi, ale naďalej tieto pravidlá sa nevyužívajú. Takže je to obrovská výzva, ktorej tu čelíme. Vy ste o tom hovorili. Mám mnohé otázky. Napríklad, čo sa týka pozdržania v súvislosti s inštrukciami, myslíte si, že komisia by sa z toho mala poučiť? vy poskytnete 3 roky na transpozíciu, ale potom až po 11 mesiacoch poskytnete inštrukcie o všetkých úradných jazykoch, takže možno k tomu niečo. Ďalej hovorili ste o tých 20 až 30 mesiacoch, čo sa týka trvania právnych e, postupov. Kolegyňa hovorila o Maďarsku, tam to bolo trochu iné tam bol teda ten nejaký právny prípad. No a čo sa týka zbierania údajov, tak máme rok 2016, hovoríme tu o digitálnej agende a tak ďalej. Myslíte si, že ako sa presúvame k elektronickej vláde a k väčšej spolupráce, takže toto pomôže aj pri zbiere údajov a výmene informácií, alebo by sme na to ešte mali tlačiť. No taktiež ste hovorili o tej pilotnej schéme, ktorá nebola publikovaná. Dalo by sa aj tu niečo urobiť. Ďakujem vás za vašu správu. Myslím si, že takáto spolupráca je veľmi dôležitá, takýto typ spolupráce, pretože služby, ako ste sám povedali, e, Takže to je potenciál navýšenia HDP o viac než 0,8%, zatiaľ čo sa tá HDP navýšila len o 0,1%. No to skutočne môžeme pomôcť ľuďom. Takže myslím si, že by sme to mali pracovať. Ďakujem za tento dnešný dialog. Ďakujem, Katrin, pokiaľ už nikto nechce, ale áno, pardon. Um, Ďakujem veľmi pekne spravila tu politická analýza toho, čo sa deje v súvislosti s smericou o službách. Rada by som vedela, či sa dvor auditorov pozrel aj na situáciu cezhraničného obchodu. Napríklad, koľko peňazí strácame, vy ste hovorili o zamestnanosti, koľko, o koľko viac ľudí by mohlo byť zamestnaných, ak by sme mali napríklad harmonizáciu DPH, ak by e, dodávacie služby fungovali lepšie a neboli bariérou pre tých, ktorí e, sa zaoberajú obchodom. Mohli by ste sa vedieť k týmto témam? Ďakujem. Štefanek. Ďakujem, pán Štefanec. Uh, Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Je to veľmi dôležitá situácia a kritická je jasné, že nevyužívame plný potenciál v oblasti služieb. Moja otázka znie, pretože ste hovorili len o smernici o službách a vieme, že nie všetky služby sú liberalizované smernicou o službách. Teda či sa venujete aj službám, ktoré nie sú zahrnuté v smernici o službách a E, ako nakladať so všetkými týmito službami, keď napríklad e, tiež kalkulujete HDP? Existuje vôbec nejaký potenciál, ktorý sa odhaduje alebo prepočítava v nadväznosti na rast nášho spoločného trhu? Merci beaucoup. Ďakujem. Takže ja sa pridám tiež na koniec zoznamu E, mám pár pripomienok a chcem vás aj položiť jednu otázku. Chcem sa vám prvorať veľmi pekne poďakovať, nielen, že ste hovorili veľmi jasne, ale aj tá správa, ktorú ste spracovali, je veľmi jasná, dobre sa číta a nevždy to tak nutne býva pri takýchto témach. Dobre auditorov je samozrejme organizácia, ktorá zachádza veľmi do detajlov a tak ďalej, čiže táto správa naozaj opakujeme, veľmi dobre čitateľná, príjemne sa číta. Pokiaľ ide o otázky, ktoré položili kolegovia, sa týkajú otázky problému aplikácie a toho, čo sa stane, keď to práve nefunguje. Súhlasím s Andreasom Švábom, ktorý povedal, že kolega, pardon, komisia je tu trošku medzi kladivom a nákovou a že má naozaj pred sebou náročnú úlohu. Moja otázka je veľmi presná. Povedali ste, že komisia a postupy e, až tak dobre nefungujú, vyžaduje si to veľa času, komisia váha, či má takéto postupy uplatniť. Zároveň však hovoríte, že komisia sa pokusila nájsť takú stratégiu, aby toto integrovala do odporúčení jednotlivým krajinám, ktoré sa vypracovajú každý semester. Pochopil som, že aj Francúzsko e, zaujíma najmä otázka reformy e, viazaných profesí. Má to istý politický rozmer, týka sa to naozaj e, politických rozhodnutí, keď ide o uplatnenie smernice o službách, tak hovoríte, túto a túto politiku by ste mali zlepšiť. Zároveň však hovoríte, že je dôležité, aby krajiny aj uplatňovali naozaj tieto pravidla. Povedali ste, že ste robili prieskum v roku 2014 a v roku 2015 to ešte nebolo nutne všetko uplatňované. Podľa mňa v smernici o službách sú dve úrovne. Okamžitá úroveň, čo nefunguje okamžite, tak povedala Katrin. Keď to nefunguje, tak to škodí trhu. No a potom je tu také, taká ďalšia úroveň, taká vzdialenejšia úroveň, ktorá spočíva v tom, že chceme presviečať, že to takto treba urobiť. Reformy, ktoré chceme naštartovať, sú náročné, zdlhavé. No a vyvolávajú naozaj veľmi silné reakcie. A myslím si, že aj e, odporúčania krajiny po krajine by umožnili časom zmeniť mentalitu. Čiže pokiaľ by sme sa chceli pracovať trošku z dlhodobého hľadiska, napríklad na princípe opakovania, stále to opakovať, možno by to mohlo posunúť veci dopredu. Takže by som sa vás chcela opýtať, či si myslíte, že európsky semester a tie procedúry ktoré som spomínal, či sú si, či sú si navzájom komplementárne, alebo či môžu byť navzájom alternatívou? Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za tie milé slova o našej správe a tiež za tie otázky, ktoré som dostal. Pokúsim sa na ne zareagovať. Pokiaľ ide o príručku, celá smernica o službách E, volila istý nový prístup a pokryla celé spektrum oblasti. A nakoniec príručka bola využívaná. To sme zistili, keď sme to zisťovali a členské štáty ju uvítali. Takže v istom zmysle to zavážilo. Ale e, pokiaľ teda príručka zavážila, tak tiež je dôležitý ten čas, v ktorom mala zavážiť. No a pokiaľ ide o údaje, Keď som povedal, že komisia zabezpečila e, e, prístup k údajom, tak e, som myslel na údaje, ktoré vlastne spadajú, štatické údaje, ktoré spadajú pod smernicu. Áno, samozrejme, tam sú údaje, ktoré sa týkajú obchodu so službami, ale to sa týka aj napríklad e, vývozu čistých služieb. Takže aby sme získali jasný obraz o tom, či e, smernica o službách e, pomohla pri podpore obchodu, obchode so službami, tak na to potrebujeme štedecké údaje, ale žiaľ, ich zber nebol zorganizovaný od začiatku. Nede o to, že by to vyžadovalo príliš veľa úsilia zo strany členských štátov, pretože tie údaje sa zbierajú, ale je potrebné ich prezentovať e, v menej disagregovanej forme. Na konci roku 2014 komisia prijala to, že sa to má robiť, ale mm, prišlo to trochu neskoro. Pán Schwab, teda naše odporúčania na adresu legislátora Toto nie je audit e, e, e zhody. No, vtedy sa vlastne sleduje, či každý je v zhode s legislatívou. Ale toto je audit výkonu. Teda my posudujeme, či e, sme dosiahli a dosahujeme ciele. Teda aj to, ak tu e, sú nejaké nedostatky v legislatíve, tak ich musíme pomenovať povinnosti členských štátov informovať o nadchádzajúcich zmenách v témach, ktoré sa týkajú smernice o službách, to existuje, to je v texte, ale v porovnaní s inými oblastiami legislatívy EÚ, kde máme istý, istú lehotu pozastavenia, kde členské štáty a komisia môžu e, adresovať svoje poznámky, to sa nevzťahuje na smernicu o službách. Takže my si myslíme, že táto zaužívaná prax v iných oblastiach európskeho práva by sa mala preniesť a rozšíriť aj na smernicu o službách. To nie sme veľmi radikálni, toto je zaužívaná prax v iných oblastiach. A otázka, či sme posudzovali otázku e, DPH. Nie, neposudzovali sme. Z viacerých dôvodov DPH nie je súčasťou e, smernice o službách. Mm, a chcem povedať, že DPH vlastne nie je tak závažné v tejto oblasti. Vo viacerých e, prípadoch e, sa ukázalo, že viaceré podniky DPA považujú za e, väčší problém ako daň zo zisku. E, e, ale to je trošku zaujímavé, ale je to tak. Rôznosť v sadzbách DPH áno, komplikuje život stredným malým podnikom. Je to veľmi komplexné, teda tie náklady na súlad sú dosť vysoké, ale my e, posudzujeme efekty ex post. Aké okonom, ale aj na základe toho, čo som zistil, e, môžem povedať, že tá komplexita a rôznosť v DPH je samozrejme témou a má dopady na obchod, ale najmä pokiaľ ide o stredné malé podniky. Uh, prečo sme sa rozhodli urobiť audit smernice o službách. E, dvor auditorov rozširuje svoju agendu. Tradične sa auditori zameriavali na finančné otázky, teda či vedenie účelníctva je v poriadku ale dvor auditorov e, stále viac sa uberá smerom posudzovania výkonu, výkonnosti, teda či isté politiky a ich legislatíva dosahujú ciele, ktoré boli stanovené zákonodarcom. A preto sme si vybrali smernicu o službách. Mali sme teraz nedávno podobný audit či, s otázkou či komisia efektívne implementuje stratégiu boja proti podvodom DPH. A takých tém bude ďalej. Ospravedlňujem sa, e, spýtam sa kolegu, či ešte som nevynechal niektoré otázky. Yeah, uh, uh, let me not, <laughs> let me not Eh, nechcem sa venovať meritu tejto otázky. My sme to uviedli len ako príklad, pretože to bolo zaslané k eh, súdnemu dvoru. A nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať. A, teda otázka eh, jedného okienka, eh, teda význam pre vlády, ste sa pýtali. My sme navštívili viaceré členské štáty, a pokiaľ ide o body jednotného kontaktu. A odtiaľ je to odporúčanie, že členské štáty by mali rešpektovať chartu jednotného kontaktu, lebo doteraz je to dobrovoľné, ale mali by sme byť ambiciožnejší, pretože smernica o službách nie je dostatočne silná, pokiaľ ide o požiadavky v tejto oblasti, teda elektronická možnosť vykonať administratívne úkony. Pokiaľ ide o prípad z Maďarska, to je v kolónke 6 našej správy, teda pole 6, Je to na strane 38 v dokumente Word, ale teda je to po e, oceku 1.5. Bien. Euh, avant que... No- Dobre. Takže prv, ako nám vyprží čas, ktorý venujeme tejto téme, ešte by som chcel dať slovo zástupcom Európskej komisie pretože ich prácu tu už nejaký čas riešime. Čiže, pán Jurgen, máte slovo. No, ďakujem, profesor. Nebudem hovoriť rýchle e, veľa. Nie. Eh, e, eh, chcem sa venovať odporúčaniu číslo 7 e, zo strany dvoru auditorov, pretože všetky ostatné sme prijali, o tých nemusíme diskutovať. Odporúčanie číslo 7 ide na e, e, sa týka EU pilotu a keď, sme, keď sa audit robil minulý rok, mali sme 80 prípadov e, v rámci EU pilot. E, má teda 80 EU pilot, e, jeden súdny prípad, teda my samozrejme sme mali množstvo takýchto prípadov, ktoré sme chceli riešiť. Je jasné pre nás, že EU pilot otvára možnosť dialogu s členskými štátmi a členské štáty príjmajú EU piloty, chcú sa angažovať. A my z hľadiska inštitucionálneho si myslíme, že bude dosť ťažké, keby vlastne tieto jednotlivé prípady EU pilot boli zverejnené E, teda tam je možnosť e, obvinenia, možnosť útoku, preto my e, sme trošku zdržanliví, keď si je tu tá požiadavka, že dizagregované údaje v rámci EU pilot by sa mali zverejňovať. EU pilot je tým, čím e, je vlastne vymezený v smernici a v príručke. Tak ho aj využívame. Takže informácie, ktoré sú rozhodujúce pre nečlenské štáty, tie sa zverejňujú. Takže to je to jediné, čo môžem povedať e, k tej otázke alebo k tomu bodu 7. Teda zverejňovanie týchto údajov by naozaj mohol ohroziť e, celý EU pilot. Ale ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem za spoluprácu s E, dvorom auditorov. Nechcem e, vyznieť negatívne. Ďakujeme vám za vašu asistenciu. Ďakujem. Neviem, či ešte chcete zareagovať na to, čo povedala komisia. Ak nie, tak môžeme považovať náš spoločný čas za ukončený. Nechcem nič hovoriť komisii, akurát som zabudol odpovedať na vašu otázku o špecifických odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Je tu zaznamenané, že sme neboli schopní dosiahnuť to, aby boli efektívnejšie pri dosahovaní cieľoch, než prosím e, prostredníctvom mm, riešenia riešenia porušovania predpisov. Avšak v európskom semestri sú tiež odporúčania e, týka sa jednotlivých krajín no nákon, ale tieto ukončíme, budeme schopní lepšie vám odpovedať. Áno, a my si to veľmi pozorne prečítame. Podľa mňa osobne je veľmi dobré, že súdny dvor, a vidíme to v mnohých krajinách, predstavuje akúsi konformitu, ale taktiež aj poradenskú činnosť Ďakujem vám veľmi pekne obidvom. Ďakujem, pán Mates. Bolo to veľmi zaujímavé. V tejto téme v smernici o službách sa venujeme neustále. Bien. Donc, euh, nous avons maintenant un. un... Dobre, prejdeme na ďalší dôležitý bod programu. Je to otázka prístupnosti. Celé názov znie aproximácia zákonov iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Som spravodajcom tohto dokumentu. No a dnes budeme hodnotiť dopadovú štúdiu, ktorú vypracovala Európska komisia. V rámci našej prvej diskusie o tomto texte a o dopade viacerí kolegovia položili otázky. Zajímalo ich, ako, kedy bola táto štúdia vypracovaná. Služba Európskeho parlamentu e, sa zhostila tejto povinnosti vypracovať dopadovú štúdiu. O chvíľu im dám hneď slovo. Pán kolega, hľadám vaše meno. Mám ho tu v papieroch. Zle sa mi odtiaľ to, totiž to číta. Je to pani Maniaky. Vidím, že ste tu dve za EPRS, takže vám, vás poprosím, aby ste predstavili túto správu. Ďakujem, že ste pozvali náš útvar, aby sme vám predstavili naše prvotné hodnotenie E, návrhu komisie o aproximácii zákonov. Ešte na úvod by som chcela povedať, že dopadová štúdia, teda naše hodnotenie dopadovej štúdie chce zhodnotiť kvalitu dopadové štúdie podľa pravidel, ktoré sa nachádzajú usmerniach pre lepšie regula- reguláciu. My tu vôbec nebudeme spochybňovať politické voľby a tak ďalej. Naozaj, naša práca je tu na to, aby sme parlamentným výborom poskytli objektívnu analýzu, zhodnotili to, či informácie, ktoré sa v dopadovej štúdii sú správne a či sú užitočné eh, pre poslancov parlamentu, keď budú skúmať eh, návrh. Pokiaľ ide o konkrétnu dopadovú štádiu v oblasti aproximácie zákonov, máme tu 9 bodov, ktoré sú v podobné ako štruktúra správy. Budem sa sústrediť na 5 hlavných bodov. V prvom rade to zdôvodnenie návrhu je rozumné. Je tu naozaj vysoká miera detajlov, pokiaľ ide o definíciu potreby činnosti na úrovni EÚ, ktorá hovorí, že je naozaj potrebné zlepšiť otázku aproximácie zákonov ako v oblasti výrobkov a služieb, tak aj v oblasti e, verejného obstarávania. Myslíme si, že uplatnením dohovoru OSN práv ľudí s postihnutím by toto bolo posilnené. Je tu veľmi veľa príkladov, ako v samotnom texte aj v prílohe o aktuálnej e, legislatíve a aproximácii zákonov, ktoré slúži ako základ, ktorý iniciatíva pokrýva. Metodológia, ktorá bola použitá pre výber týchto špecifických, pre, pre výber týchto špecifických tovarov a služieb, je transparentne vysvetlená v hlavnej časti dopadovej štúdie a v príslušnej prílohe. Dopadová štúdia jasne uvádza, hlavné eh, odhady, čiže náklady, koľko by stál súlad s príslušnými pravidlami a taktiež aké by dopady mala fragmentácia trhu. Komisia sa pokúša byť naozaj čo najzrozumiteľnejšie. Je tam veľmi veľa detailov a príkladov, čo podľa mňa malo dopad na jasnosť celkovej prezentácie, tá je dosť dlhavá a občas sa opakuje. Celkový text je na vyše 350 stranách a nebolo vždy ľahké tam nájsť informácie alebo im porozumieť. Napríklad metodológia, ktorá sa použila na predpoveď toho, ktoré členské štáty budú musieť používať eh, v tej fragmentačnej služby do roku 2020, nie je veľmi jasná a je zjavná až po veľmi podrobnom čítaní a pri, iba v prípade niektorých pokrytých služieb a tovarov. Domnievame sa, že dopadová štúdia by bola silnejšia, pokiaľ by viac skúmala dopad aktuálnej fragmentácie legislatívy, aký má táto dopad na aktuálny pracovný jednotný trh. A taktiež pokiaľ by sa rieš, venovala rozsahu toho, ktoré typy podnikania sú tým ovplyvnené. Potom je tu tiež prepojenie medzi fragmentáciou a implementáciou na dohovoru OSN. To by sme naozaj uvítali. Rada komisie sa tomu venovala vo svojom pozitívnom stanovisku k správe z júla 2014. Avšak e, tá štúdia celkovo je, je hutná, venuje sa príslušne tejto problematike, zahrania aj postihnuté osoby. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, či subsidiaritu a proporcionalitu, toto všetko je v dopadovej štúdii jasne e, uvedené v jednotlivých oddieloch. Proporcionalita zohrávala veľmi dôležitú úlohu v tom, tejto dopadovej štúdii, pretože bola použitá na to, aby rozstýlila niektoré politické možnosti a taktiež bola využitá na použitie bezpečnostných doložiek pre malé a stredné podniky, aby bolo e, zaistené, že nebudú trpieť neproporčným bremenom pri uplatňovaní tejto iniciatívy. V tomto poslednom bode sa domnievame, že dopadová štúdia by možno mohla trošku viac e, sa rozviesť e, o tej téme, ako majú malé a stredné podniky v tejto oblasti fungovať v praxi. Pokiaľ ide o politické možnosti, tie, ktoré sú tu zvážované, sú konzistentné s definíciou problému No a potom je tu možno žiadnej ďalšej činnosti. Komisia zvažovala aj neregulačné e, možnosti, čiže odporúčanie a potom regulačné odporúčanie, či, čo by bolo buď v forme smernice, ktorá by sa uplatňovala pre členské štáty, ktoré budú regulovať e, prístupnosť, alebo potom by to bola taká smernica, ktorá by okamžite bola uplatniteľná pre všetkých členských štátoch. Dosť eh, v, v ranej fáze textu sa ho, jasne vyplýva, že smernica sa pri, eh, pardon, komisia sa prikláňa k možnosti smernice. Taktiež tu porovnáva spoločné prvky a upozorňuje jasne na negatívne a pozitívne dopady. My sa domnievame, že popis možností dvoch smerníc je jasný a zrozumiteľný Mohlo by tu byť viac informácií o dopadovej štúdii, ktorá sa venuje tomu, ako navrhované označovanie CE na certifikáciu software a služieb bolo použité na to, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia nebudú zmetení ďalším iným typom používania značky CE. Pokiaľ ide o hodnotenie dopadov, tak to hodnotenie sa najmä zameriava na ekonomické e, oblasti a možno je to na škodu hĺbkovej analýze sociálnych dopadov a dopadov na životné prostredie. Avšak to sa dalo očakávať vzhľadom na to, že tento návrh sa zameriava najmä na vnútorný trh. Komisia sa naozaj pokúšala poskytnúť maximálnu mieru kvantifikácie a vypočítala odhadované úspory pre všetky možnosti politiky v porovnaní so základným scenárom. Taktiež je tu odhadnutý náklad, náklady pre, po, pre po, podniky, ktoré by museli na základe tvojich politik odhaľovať informácie o službách a mm, produktoch. Tam je tam odhadovaná suma 18 eur na hodinu. No a potom ďalšie metodologické objasnenie, prečo e, z toho, zo 144 vyplynuli či 1440 eur e, administratívne bremena na podnik by boli vítané. Prečo iba tieto dve možnosti zo všetkým, ktoré boli skúmané? Skúma sa tu naozaj dopad jednotlivých možností na malé a stredné podniky. Komisia prostredníctvom do, dohľadu na panele malých a stredných podnikov eh, vypracovala naozaj prieskum. Hospodárska analýza sa naozaj zameriava na úspory, a podľa nás by bolo možno dobré, aby sa skúmalo aj to, koľko by to podniky a členské štáty stálo, najmä pokiaľ už regulovali prístupnosť, aby boli v súlade s novými pravidlami e, prístupnosti. Tento bod v stanovisku z júla 2013 sa taktiež uvedal. Vo všeobecnosti údaje, ktor- na ktorých stojí analýza, zjavne sú pomerne staré. Väčšina štúdií je spred e, roku 2010 používa sa e, štúdia Deloitte, tá je založená na údajoch z trhu z roku 2011 a častokrát sa tu hovorí o európskej sieti pre e, postihnutí, tá je z roku 2012 a taktiež aj viaceré konzultácie komisie s zúčastnenými stranami sú z roku 2012. Bolo by dobre vedieť, či tieto informácie boli revidované akýmkoľvek spôsobom, sa, najmä na to, vzhľadom na to, že produkty a služby, ktoré sú pokryté iniciatívou, sa najmä týkajú digitálnej oblasti. Pokiaľ ide o e, konzultácie s zúčastnenými stranami, dopadová štúdia ilustruje, že komisia naozaj zorganizovala veľa e, konzultácií na tému tohto názora, potom taktiež v roku 2011-2012 bola zorganizovaná 8-týždňová e, konzultácia s verejnosťou, bolo na ňu 821 reakcií. Komisia sa taktiež stretovala s, s riaditeľmi dôležitých európskych podnikov a taktiež som telefonátov e, zorganizovala vyše 25 tisíc telefonických interviú v rámci Eurobarometra. Čiže Zúčastnené strany sú dopadové dopadovej štúdii zastúpení pomerne dobre, najmä pokiaľ ide o časť, ktorá sa venuje definícii problému, aj keď nie sú vždy rozdelení do kategórií. Napríklad e, stanoviská občanov s postihnutím by podľa nás mohli mať e, väčšie, väčší priestor. Je zaujímavé vedieť, že ten finálny zoznam priorít pre tovaria služby je z veľkej miery v súlade so, zoznamu, so zoznamom e, preferencií zúčastnených strán. Koherentnosť medzi dopadovou štúdiou a právnym návrhom, tak z toho vyplýva, že návrh je koherentný s dopadovou štúdiou a riadi sa odporúčaniami, ktoré sa nachádzali v dopadovej štúdii, avšak volí sa tu možnosť smernice, my sa však domnievame, že služby v oblasti pohostinstva, ktoré sa nachádzajú na finálnom zozname, podľa mňa nemajú v návrhu dostatočne dôležité miesto Na záver by som chcela povedať, že podľa nás tá dopadová štúdia má viacero silných stránok, napríklad tú snahu o transparentnosť, intenzívnu mieru konzultácií, ktoré boli zorganizované, všeobecnú konzistenciu medzi definíciou problému, oprávnením či dôležitosťou e, činnosti a možnostiami, ktoré sú vymenované. Podľa nás možno bolo byť lepšie vysvetlené či objasnené, prečo sa používali tak staré údaje, potom hospodárska analýza sa príliš sústreďuje na úspory. Taktiež by sme ocenili väčšiu mieru e, prepojenia medzi, medzi fragmentáciou a dohovorom OSN. No a potom aj to, to riešenie možností označovania CE a potom fungovanie podnikov v praxi. Chcem sa vám poďakovať za pozornosť. Chcela by som vám ešte povedať, že EPRS je vám k dispozícii, pokiaľ by ste potrebovali akékoľvek ďalšie informácie o tejto štúdii, či už nejaké podrobnejšie údaje alebo ďalšiu dopadovú štúdiu, respektíve dopadov, alebo respektíve štúdiu k pozmeňovacím návrhom na tento návrh. Ďakujem pekne, môžem vám hneď teraz povedať, že vás budeme potrebovať. Zamestnáme vás. Som veľmi rád, že ste to navrhli sama. No, dám hneď slovo komisii aby mohli zareagovať eh, na váš prejav a potom aj ja osobne vám položím pár otázok a moji kolegovia tiež. Pani Emanuel Grange je tu za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Merci, c'est Manuela Gelling. Mais... Voilà. Excusez-moi. Euh, pas de problème. mal prononcé Som Manuela Gilling, ale dobre, budem hovoriť po anglicky. Thank you. Ďakujem za toto zhrnutie dopadovej správy. Vrátila by som sa k určitým veciam, o ktorých ste hovorili a dovysvetlila by som stanovisko komisie. Hovorili ste o využívanie, o využívaní o, o označovania CE pre informovanie spotrebiteľov, ale ide tam skôr o e, dokázanie toho, že sa rešpektovala určitá sada pravidel. Takže informácie pre spotrebiteľov to nie je cieľ označovania CE. Je to súčasť e, požiadaviek e, dostupnosti Ďalej je dôležitá vec ohľadom nákladov a šetrenia a ako to súvisí s dohovorom OSN práv o právach osôb s postihnutím. Európska únia a členské štáty podpísali tento dohovor a tým pádom sa zaviazali aj k určitým E, pokryť určitých nákladov, pretože tento dohovor hovorí, že členské štáty musia pokročiť v súvislosti s e, dostupnosťou, s prístupom a to taktiež obnáša určité náklady. No a ide tu o to, že toto má prispieť k ušetreniu prostriedkov, tým, že sa vytvorí, sada funkčný, e, sada požiadavek na funkčnú dostupnosť naprieč celou Európskou úniou. A tým pádom sa tým podporí cezhraničný obchod so službami aj s tovarom, preto tu hovoríme o ušetrení a nie o nákladoch. Čo sa týka neprimeranej záťaže, neprimeraná záťaž, ako ju riešime, to sme jasne vysvetlili v právnom akte samotnom, ako podniky môžu riešiť otázku neprimeranej záťaže. Bola tam otázka, prečo ubytovacie služby nie sú v návrhu, ale sú v dopadovej štúdii. Dôvod je ten, že sú tu aspekty alebo otázky princípy subsidiarity a primeranosti a Tie tu nie sú zahnuté. Takže členské štáty sa môžu rozhodnúť taktiež, či zahrnú do toho životné prostredie alebo nie. No a ubytovacie služby tam nie sú zahrnuté, pretože by sme situáciu vyhodnotili tak, že by sa to týkalo hlavne malých a stredných podnikov a preto by to pre ne bolo nákladné. Ďalej sa dá povedať, že hodnotenie dopadu nemusí zodpovedať presne legislatívnemu návrhu, takže my sme v rámci hodnotenia vplyvu tam zašli ďalej, než sme zašli v rámci legislatívneho návrhu. Ešte tu listujem, či som na niečo nezabudla. Čo sa týka starých údajov, tak údaje, ktoré sme mali, sme využili. Taktiež kolega z parlamentu hovoril, alebo kolegyňa z parlamentu hovorila o tom, že prebehlo veľa verejných konzultácií, taktiež prebehlo viacero stretnutí s rôznymi organizáciami, aby sme mali prehľad o súčasnej situácii. Taktiež, čo sa týka konkrétneho typu produktov a služieb. No už tá definícia je opatrne naformulovaná a berie do úvahy aj možný ďalší vývoj technológií. Takže máme tam definície, o definíciu, ktorá obnáša produkty, ktoré sa môžu časom aj vyvíjať, bez toho, aby táto definícia potom už nebola aktuálna. No a myslím, že som sa vyjadrila k určitým veciam, ktoré tu zazneli. A pokiaľ máte niekto nejaké otázky, tak ešte sa vyjadrím ďalej. E, Ďakujem. Keďže som spravodajca, ja sa budem pýtať až na konci. Teraz dám slovo tieňovej spravodajkyni pre SD. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Aj za obidve tieto vyjadrenia je pravda, že hodnotenie vplyvu nie je úplne obvyklý postup, ktorý by sme využívali v rámci práce nášho výboru, ale je pravda to, čo povedal pán spravodajca, že pri našej prvej diskusii zaznel, zaznel celý rad otázok na túto tému, takže som rada, že sme sa k tomu dostali súhlasím s tým, čo tu zaznelo, že občas nie je jednoduché sa zorientovať na prvý pohľad v tom hodnotení vplyvu k jednotlivým návrhom, tak ako to Európska komisia pripravila. Takže toto zhrnutie je určite užitočné. Na druhej strane si myslím, že nie všetko sa dá kvantifikovať a napríklad môže komisia sa o to snaží a je to jej úloha, Takže súčasne do značnej miery s tým, čo sa tu povedalo, že tá analýza, tá dopadová štúdia sa zameriava do veľkej miery na hospodárske analýzy a menej sa zaberá spoločenskými dopadmi, ktoré podľa mňa v rámci tohto návrhu sú veľmi dôležité. Hovorím za našu politickú skupinu sociálnych demokratov. My podporujeme holistický prístup k vnútornému trhu a jeho, aby sme prehlbili tento trh, aby dobre fungoval, tak musíme vymedziť spoločné požiadavky na dostupnosť určitých kľúčových produktov a služieb a ich využívanie je predpokladom na, pre začlenenie určitých skupín občanov do spoločnosti. V tej prezentácii, v tom zhrnutí sa správne hovorí, že to bol Európsky parlament, ktorý v minulosti vyzval komisiu, aby predložila ambiciózny návrh Európskemu aktu príslušnosti. Parlament požadoval, aby tam boli stanovené všetky aspekty politiky dostupnosti služieb a produktov. A cieľom našim je taktiež splniť záväzky, ktoré vyplývajú z dohovoru OSN o osobách s zdravotným postihnutím, čo sa týka prístupnosti. Taktiež v tom zhrnutí som zachytila jednu poznámku o tom, že v hodnotení vplyvu sa neberú dostatočne do úvahy názory tých, ktorých sa tento návrh najviac týka, to sú teda osôb so zdravotným postihnutím. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby v rámci našej ďalšej práce sme počúvali organizácie, ktoré zastupujú tieto osoby, a som veľmi rada, že napríklad Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím, ktoré zastrešuje záujmy mnohých európskych občanov, víta takýto postup a táto téma určite bude častým námetom našich diskusí v pracovnej skupine pre osoby s postihnutím. Ešte na záver. V kontekste dlhej diskusie o prístupnosti webových stránok je potrebné prísť novou formou tohto návrhu a začať diskutovať o plnení cieľov tohto návrhu. Ako tenová spravodajkynia za sociálnych demokratov som pripravená diskutovať o tomto návrhu tak, aby sme prijali legislatívu, ktorá umožní všetkým občanom európskej úrovne bez, únie bez rozdielu využívať všetky možné služby a produkty a teším sa na spoluprácu s kolegami. Ďakujem. Merci. E. Ďakujem. neviem, za EPP tu nie je, ale za EPP bude hovoriť Andrá Šváb. Ďakujem. Prepašte, náš tým spravodajca tu dnes nemôže byť. Takže na poslednú chvíľu sa zvolalo z výboru Kult e, steň, stretnutie spravodajcov, takže ma kolegyňa požiadala, aby som ja sa k tomu vyjadril. Ako už povedali ďalší kolegovia, kolegyne, tak e, táto analýza sa zakladá na dokumente z roku na, obu, na situáciu z roku 2011-2012 a kolegyňa by chcela, aby sa základ uh, tejto, tohto dokumentu ešte aktualizoval, aby sme mali dispozícii aktuálne údaje. Po druhé, vám predseda by eh, kolegyňa si žiadala hospodárskú analýzu eh, nákladov a prínosu, predovšetkým, čo to obnáša pre malé a stredné podniky. Takže tam tomu by sa kolegyňa Sabina Ferhejen predovšetkým chcela venovať. No a na záver, kolegyňa Ferhajen nevie, či označovanie CE je e, tým správnym opatrením. Označovanie CE sa vzťahuje e, k bezpečnosti produktov a nie k ich bezbariérovosti. Takže si myslí, že tento smer by sa mal ešte preveriť. to boli pripomienky, ďalšie už čo sa zneli od iných kolegov a určite som si istý, že bude na tom intenzívne pracovať. Merci, eh, Andreas. Ďakujem, Andreas. Katrin? Thank you. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj eh, predrečníkom. Pripomeňme si, čo je cieľom toho, o čom tu dnes hovoríme. Mali by sme sa pozrieť na e, cieľ dohovoru OSN o osobách s, post, so zdravotným postihnutím. Cieľom tohto dohovoru je zaručiť toho, aby e, všetky základné e, slobody a občanské ľudské práva mohli byť využívané aj osobami s postihnutím. Toto, toto postihnutie môže byť e, intelektuálneho, e, mentálneho alebo fyzického charakteru a tieto, takéto postihnutie im bráni sa plne zúčastňovať na postupoch spoločnosti e, na rovnakej úrovni ako ostatní. Takže toto je jeden cieľ, ktorý sledujem. A viem, že sú tu aj určité hospodárske aspekty a chcem zopakovať to, čo povedala už kolegyňa, že sociálne aspekty sú taktiež veľmi dôležité. Čo, čo by to stalo, pokiaľ by sme nerobili nič? Pokiaľ si uvedomíme, aké veľké percento európskeho obyvateľstva má a trpí nejaké takéto postihnutím, je to podľa odhadov 45 miliónov európskych občanov, tak vidíme, že skutočne je treba im zaručiť prístup k niečomu, čo my považujeme za samozrejmosť. Čo sa týka údajov a zbierania údajov, ja e, nenachádzam nejaké príslušné údaje. Potrebujeme skutočne tie najnovšie údaje, máme ich k dispozícii a mali by sme sa za, zakladať na nich. Čo sa týka inkluzívnosti, o tom už som hovorila, Koľko by to stálo, pokiaľ by sme nič nerobili? Vy stále hovoríte o nákladoch, čo to bude stať, keď niečo urobíme, ale čo to bude stať, pokiaľ by sme neurobili nič? Čo by to stálo tých 45 miliónov ľudí? Veď ja by som chcela požiadať sekretariát, aby sme našli zástupcov skupy, zastupujúci ľudí z postihnutia, aby sa prišli k nám a porozprávali sa s nami pretože treba sa na to pozerať e, ako na celok. A ďalej, čo sa týka napríklad webových stránok, tak tam poznáme ten problém, ale ďalej tu máme rôznych, e, rôzne aplikácie a štatisticky z každých 8 minút na internete 7 minút strávite prácu s rôznymi aplikáciami, takže je treba zaručiť, aby ľudia s postihnutím taktiež neboli ani z tohto vynechaný A veľa služieb sa e, vykonáva alebo doručuje prostredstvom aplikácií. Toto je taktiež dôležité. Ja som e, bola minule na stretnutí, kde sa o tomto hovorilo na schôdzi a my nechcem, aby z toho bolo vylúčených 45 miliónov osôb, pretože toto je súčasťou v podstate základov našej demokracie. Takže myslím si, toto je dôležitý legislatívny krok, ale je treba sa pozrieť na ten základ, na náš základný cieľ a tým je, aby ľudia s postihnutím, aby sa s nimi zobchádzalo rovnako v celej Európskej únii. Katrín, euh, si vous voulez bien. Ďakujem, Katrín. Ak dovolíte zo pár osobných pripomienok, v prvom rade chcem povedať, že dnes popoludní sa venujeme špecificky hodnoteniu dopadové štúdie EPRS. Budeme mať ešte príležitosť sa tomu venovať podrobne, ale dnes po obede sa venujeme tomuto. Myslím, že moji kolegovia, aj vy sami, EPRS, ste upozornili na tie dôležité veci, na ktoré nesmieme zabúdať, keď riešime dopadovú štúdiu. Ja by som chcel vniesť do toho svoje stanovisko spravodajcu. Aj komisiu to obohatí. Poprvé, otázka rozsahu. Čiastočne ste už zodpovedali. Povedali ste, že to je uplatnenie princípu proporcionality, kvôli ktorému E, služby, napríklad hotelierské či reštauračné, ktoré sú v dopadovej štúdii, už nie sú v samotnej smernici. O tom budeme musieť ešte hovoriť. No a k samotnej dopadovej štúdii je škoda. Sice chápeme uplatňovanie princípu proporcionality, ale je teda škoda, že ho nevidíme uplatnený na tie sektory, ktoré sú z rozsahu odstranené. Čiže vidíme, že tie sektory sú z rozsahu odstránené, pretože tam by proporcionalita pre nich znamenala naozaj problémy. Avšak človek tu má skôr dojem, že komisia vykonala akúsi arbitráž a dokonca by som povedala, že ex post. Pokiaľ ide o konzultácie, tie rozsiahlé konzultácie s občanmi, rôznymi spôsobmi vrátania eurobarometra. Čo mňa na tom trošku trápi je, že sa tu vôbec nehovorí o stanovisku postihnutých občanov. Ako oni formulujú svoje stanoviska, keď dostanú prostredníctvom eurobarometrovú otázku? ako európsky občania hierarchizujú služby, sektory, pri ktorých by ocenili naozaj dokonalú prístupnosť. Myslím si, že práve postihnutí občania by e, tu sa mali vyjadriť. Isté, predpokladám, že komisia do istej miery zohľadnila stanoviska handicapovaných občanov, či už konzultáciou s ich organizáciami, alebo inak. No myslím si, že nie je úplne zjavné, ktoré konkrétne presné prvky v dopadovej štúdii a následne vo výbore, výbere návrhu komisie, ktoré boli ovplyvnené ľuďmi, ktorí sú handicapovaní, ktorých sa to najviac týka. Spomínam si, že už na prvých schôdzach výboru IMCO sme to riešili. E, ľudia, ktorí sú dnes postihnutí, to nie sú tí istí ľudia, ktorí to budú aj zajtra. Zajtra ich bude oveľa viac. Každý sa môže ocitnúť v takej situácii, či už ide o samotný handicap alebo o obmedzenie funkčnej kapacity. Ďalšia vec. Malé a stredné podniky, to je pre náš výbor strategické. Je to extrémne strategické aj pokiaľ ide o cieľ tohto návrhu právneho predpisu. Snaha je tu otvoriť naozaj európske, nielen vnútroštátne trhy pre malé a stredné podniky, ktoré by sa tak mohli rozvíjať. A myslím si, že je škoda, že v dopadovej štúdii nie je analýza nákladov a výhod konkrétne na mieru malých a stredných podnikov. Som si istý, že v práci, ktorú budeme ďalej odvádzať na tieto smernice a na našich nadchádzajúcich schôdzach, a máte pravdu, keď hovoríte, že sa musíme stretávať aj s e, hospodárskymi subjektami, no tak som presvedčený, že musíme naozaj sa veľmi sústrediť na e, situáciu malých a stredných podnikov. Dokonca musíme byť smerom k ním proaktívni. Pretože tieto podnikatelia si zvykli na, tak povediať, lokálne trhy, No a je dôležité, aby táto iniciatíva umožnila tým, ktorí chcú vďaka tejto smernici pokročiť, aby mohli, ale tí, ktorí možno to nemajú na zreteli, aby tiež od toho neodskočili. No a ešte by som sa chcel vrátiť k tej otázke zna- značky CE. Nie je mi to celkom jasné. Ešte by som chcel doplniť niečo, čo jeden z vás nepovedal, ktorý o tom hovorí. táto, táto značka má tri významy pre väčšinu spotrebiteľov. To znamená, že to je vyrobené v Európe. A neznamená to pre nich, že to je v súlade s bezpečnostnými normami EÚ. V skutočnosti to znamená práve toto. V súlade s bezpečnostnými normami EÚ. No a vytrastiť, aby to znamenalo aj, že to je v súlade s požiadavkami na prístupnosť. Je potrebné si uvedomiť túto dvojznačnosť. Možno by bolo potrebné urobiť značku C s nejakým iným novým logom, kde by bolo niečo, čo by naznačovalo, že sa zaujímame o postihnutých, aby ten súlad nebol len v oblasti bezpečnosti, ale, ale bol širší. No a potom uvidíme, ako kolegovia naberajú zrazu iné stanoviska vrátanie komisie. Pretože pokiaľ CE teraz bude znamenať aj otázku prístupnosti, tak hrozí, že to CE sa potom bude využívať aj na iné oblasti, iné témy. Chcel by som na záver povedať jednu vec, ktorú viacerí z vás tiež e, spomenuli, je to podľa mňa najdôležitejšie, je to otázka veku údajov. Počul som, čo komisia povedala. Všetci vieme, že keď sa používajú staré údaje, tak je to preto, že komisia potrebovala nejaký čas medzi okamihom, keď začala pracovať na tom texte a medzi chvíľou, kým ho ukončila. Avšak myslím si, že sa nemôžeme zároveň sústredovať na nové technológie, alebo teda respektíve, pretože tento návrh smernice sa sústredí na nové technológie, a na druhej strane sa uspokojiť s údajmi, ktoré sú 4 roky staré. Vysvetlím to. Zoberme si smartfóny. To sú, to sú jedny z kľúčových výrobkov, pokiaľ ide o túto smernicu. Naozaj si myslím, že so smartfónmi sa dnes robia úplne iné veci než pred 4 rokmi. Pred 4 rokmi sa robilo niečo iné než dnes. No a táto smernica si bude vyžadovať aj nejakých pár rokov na transpozíciu a ešte ďalšie iné veci sa budú robiť so smartfónmi. Samozrejme je ťažké teraz predpokladať, čo sa bude za pár rokov robiť so smartfónmi, ale za tých pár rokov teda dojde k dvom odklonom. Prvý odklon bude spôsobený tým e, rozdielom e, aktuálnosti údajov medzi začiatkom výskumu a dneškom a potom ešte dneškom, alebo respektíve začiatkom skúmania a momentom, kedy e, bude smernica transponovaná. To bude dokopy 8 rokov. Takže ja by som navrhol, aby sme EPRS požiadali, aby sa pozreli, či je naozaj podľa nich možné to, aby sa urobila aktualizácia údajov. A ako? Samozrejme, nehovorím, že vy máte tú aktualizáciu robiť. Jednoducho by som vás chcel požiadať, aby ste odpovedali na otázku, či je možné v nejakej rozumnej časovej lehode e, zvoliť metodológiu, ktorá by nám umožnila sa vyhnúť tomu, že by sme e, vstúpili do hry s štvoročným meškaním, pokiaľ ide o údaje. Myslím si, že by to naozaj poškodilo ďalšiemu vývoju situácie. A ako som už niekoľkokrát povedal, ešte to spôsobí aj druhé meškanie, keď konečne sa text e, začne uplatňovať. Máme ešte trošku času, pokiaľ by Európska komisia teraz chcela zareagovať na to, čo sme tu povedali, alebo čo som povedal ja, tak vám rád dám slovo. Ja som sa pomýlil, predtým som hovoril meno iného človeka, nie vás, ale mám teraz aspoň príležitosť vám dať znova slovo, takže nech sa páči. Ďakujem, že ste mi udelili slovo druhýkrát. Niekoľko poznámok bola tu otázka o dopadoch na životné prostredie a spoločnosť. Je to pokryté v posúdení dopadov. E, sociálny dopad je pozitívny, dopad na životné prostredie je zanedbateľný. Ďalší bod. Pokiaľ ide o sociálne aspekty, ktoré sme možno nezvoraznili dostatočne, e, teda ide o tie aspekty na ktorú upozorňuje dohovor OSN. Ide o vytvorenie pravidiel, ktoré zabezpečia rozšírenie e, produktov s prístupnosťou. Teda ide o osoby s, e, so zdravotným znevýhodnením. Teda, aby tieto osoby mali prístup k širšiemu spektru služieb a tovarov. Tu je jasný cieľ pomoci e, ľuďom so zdravotným postihnutím. A to je vlastne to, čo, na čo upozorňuje aj dohovor OSN. Pokiaľ ide o analýzu nákladov a prínosov e, stredných a malých podnikov, je to príloha 2 strana 178. Toto posúdenie dopadov zohľadňuje skutočnosť, keď podniky už e, regulovali ako teda je tu vlastne simulácia pre e, podniky, ktoré regulovali a ktoré neregulovali a aké sú tam rozdiely v nákladoch. Pokiaľ ide o údaje, no ako som povedala, Prv sme mali sadu údajov a využívali sme údaje, ktoré boli k dispozícii. Bolo tam veľa bilaterálnych dohovorov s organizáciami pre zdravotne postihnutých, s mimovládnymi organizáciami, tiež s skupinou na vysokej úrovni pre e, osoby s postihnutím. Tieto údaje využívame na e, e, kalkuláciu e, e, to, ako bude situácia vyzerať v roku 2020, e, lebo situácia sa bude meniť, keď členské štáty budú implementovať do OSN. Takže je tu potreba poponáhľať sa. Pokiaľ ide o definíciu, teda či definície sú aktuálne, um, Uvediem príklad, e, pokiaľ ide o smartfóny. Teda ide o prístroj, e, je to pomerne komplexná definícia, ide o prístroj, ktorý má e, počítačové funkcionality, ale zároveň je určený pre telefonovanie teda je to definícia, ktorá by mala byť v poriadku aj o 5 e, rokov. Takže to je prístup, ktorý sme zvolili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. K tejto téme sa ešte vrátime. Podľa nášho programu tu bude v septembri. a návrh správy, ktorý vypracujem, e, bude hotový začiatkom decembra. A hlasovať potom budeme na teda vypracujeme pozmeňovacie návrhy a potom budeme hlasovať na imku. Ďakujem pekne, to bol posledný bod nášho programu. Neviem, či má niečo k bodu rôzne. Takže teraz len povieme, aký je ďalší program, to už viete. Ďalšia schôdza je naplánovaná na 13. júna popoludní a 14. júna ráno aj popoludní tu e, v štandardných časoch. Ďakujem vám pekne a prajem vám príjemný zvyšok dňa.